Uh, dear colleagues, we have a very good morning, everyone. Uh, dear colleagues, we have a very Vážení kolegovia, dnes máme veľmi nabitý program, takže by som rád uh, začal včas, uh, ak by ste súhlasili. Je to aj rešpekt voči kolegom, ktorí prišli včas. E, body 7 a 8. Spoločná diskusia o bezpečnosti e, sa bude konať po bode 3 o 9.15, miesto 11. bod 14 k implementácii readmisných dohôd EÚ e, s odkazom na komisie pre spoločnú spoločnú readmisiu sa bude konať o 11. Eh, bod týkajúci sa informantov. Spravodajkyne Lís sa bude eh, konať o 10.15 a bod 10 o boji proti afrofobii sa bude konať o 12.00 a bod 11 o eh, výročnej správe aktivít komisie sa musí preložiť na neskôr. Takže tieto zmeny v programe sa navrhujú. Ak e, by ste s nimi nesúhlasili, prosím, e, dajte mi to vedieť. Ak nie sú žiadne námietky, tak je e, týmto prijatý pozmienený návrh programu. Dnes nebudeme mať žiadne tlmočenie do Jirčiny a do Chorvačiny. Teraz ešte odporúčania koordinátorov Máme tu e, notu koordinátorov, e, ktorú nájdete v podkladoch e, k tomuto zasadnutiu. Môžete ju podporiť. Je týmto podporená. A ešte chcem pripomenúť, že dnes o 10. máme elektronické hlasovanie, takže majte prosím pripravené svoje kartičky k 10. hodine. A teraz by sme prešli k bodu 3 rozhodnutie rady týkajúce sa šengenského výzoru informačného systému e, v súvislosti s Rumúnskom a Bulhárskom. Spravodajcom aj pán Diaz de Mera. Kolegovia, Spravodajca Diaz Mera bude hovoriť o rozhodnutí rady a jeho priamých Eh, účinkoch na eh, vízový informačný systém. Po tom, čo sa eh, pán Diaz de Mera ujme slova, vypočujeme si aj tieňových spravodajcov. Som rád, že pán Diaz de Mera je tu medzi nami a chcel by som ho poprosiť, aby sa ujal slovo. Nech sa páči. Prajem dobrý deň. Toto rozhodnutie rady, o ktorom hovorím, má za predmet udeliť Bulharsku a Rumunsku pasívny prístup do e, systému VIS, to je informačný systém o vízach. No a je tu o to, aby boli schopní uplatňovať tento systém podľa politické dohody z 12. júla. Tam sa stanovuje, že územný rozsah pre vstup a výstup bude taktiež obsahovať e, hranic, vonkajšie hranice krajín, ktoré sa uchádzajú o členstvo v Schengene, ale taktiež o krajiny, ktoré ešte nie sú súčasťou Schengenu, ale už prešli e, vyhodnocovacou šengenskou skúškou. A toto je prípad Bulharska a Rumunska. No už, aby to bolo interoperabilné, je SIS a VIS, je potrebné, aby Bulharsko a Rumunsko mali pasívny, to znamená čítací prístup k tomuto systému. Je treba byť schopný predísť podvodom alebo e, nevhodnému využívaniu šengenských víz. Toto je v záujme bezpečnej, e, internej bezpečnosti na území členských štátov a umožňuje to lepšie lepší boj proti vážnej kriminalite a terorizmu. A preto pán predseda, vážení kolegovia, odporúčam, aby parlament toto rozhodnutie rady schválil bez, pozme- bez zmien, tak aby členské štáty mohli potom mohli toto rozhodnutie rýchlejšie e, odsúhlasiť. A v každom prípade lehota na pozmeňujúce návrhy by bola 12. septembra. No a takto 25. septembra by sme mohli hlasovať vo výbore a na plenárku by sa to dostalo potom na hlasovanie mm, na 1. oktobrovej plenárke. To všetko ďakujem, pán predsta. Ďakujem, Augustín. Ďakujem, slovo budú mať e, teraz e, tieňoví spravodajcovia. Niektorí sú zodpovední aj za inteligentné hranice, ako pán Haláhu. Nech sa páči, pán Haláhu. E, ďakujem, pán predseda. E, ja e, vec, nemám teraz vecné pripomienky, chcem len e, poďakovať pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu, ako obvykle bude mať našu podporu v nej. Dobre, ďakujem. Chcel by sa ešte niekto ďalší ujať slova. Ja som tiež tieňovou spravodajkyňou. V tejto téme my nemáme tiež žiadne námietky. Budeme nasledovať pána Diaza Demeru. Takže podpora pre pána Diaza de Meru. Ďakujem pekne, kolegovia. Ďalším e, bodom e, bude tá spoločná rozprava s komisiou. Musíme počkať, e, kým komisia dorazí, takže kolegovia, prosím vás o 5-minútovú prestávku.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 Good morning, colleagues. We're going to take point seven, if you could be seated. Thank you. Dobrý deň, kolegovia. Takže prešli by sme k bodu 7, eh, celkové hodnotenie komisie bezpečnostnej politiky EÚ. Ja medzi nami vítam eh, komisára Kinga 27. júla Komisia e, prijela e, deviatú e, správu Únie o pokroku kde ide aj o zlepšenie interoperability informačných systémov EÚ, hodnotenie bezpečnostnej politiky EÚ od roku 2001, zdôrazňujú sa nedostatky a výzvy Eh, keď bol komisár King na svojom hearingu vypočutý, eh, vtedy sme žiadali už, eh, aby komisia takéto hodnotenie pripravila. Dnes je toto hodnotenie veľmi významné. V prvom rade preto, že sa chceme naozaj tu v parlamente sústrediť našu bezpečnostnú agendu a po druhé, pretože sú tu zrejme e, priority v súvislosti s tým, e, k čomu dochádza vo svete, Barcelona, Fínsko a tak ďalej. A napokon tiež máme náš osobitný výbor pre e, vyšetrovanie terorizmu a to bude sa vhodne doplňať. Takže dnes sa chceme venovať tejto analýze. Téma je to veľmi rozsiahla a Budeme sa teda venovať jednotlivým eh, rozhodnutiam a smerovaniam v oblasti bezpečnostnej politiky. Budeme sa zaberať napríklad nedostatočnou implementáciou strany členských eh, štátov vo viacerých oblastiach. To ostáva výzvou. A eh, komisia to teda neustále zdôrazňuje, pokiaľ ide o radikalizáciu, kybernetický zločin, toto sú tiež dôležité oblasti, k ním sa pán komisár vyjadrí. A teraz mu už chcem udeliť slovo aby nám poskytol prehľad hlavných eh, bodov hodnotenia a aby sa vyjadril hlavne k bodom, eh, k otázkam, ktoré sú ešte otvorené, eh, oblastiam, kde treba obzvlášť popracovať. Je to pre nás veľmi dôležitý bod, pre náš výbor. Pán komisár, máte čas 15 minút. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za dnešné pozvanie. Je to presne jeden rok, odkedy sa konalo moje vypočutie. Pred týmto výborom som veľmi rád, že som sa mohol vrátiť. Ja mám príležitosť eh, s vami diskutovať o tomto hodnotení, o ktoré ste ma požiadali. Tých posledných 12 mesiacov bolo nabitých prácov. Komisia teraz príjima desiatú eh, správu o pokroku bezpečnosti únie. A Eh, len eh, keď hovorím eh, teda, teda o hodnotení, chcel by som ešte povedať k tomu, čo sa udialo za posledný rok. Za posledný rok hodnotíme veci tak, že sme urobili dobrý pokrok v tých prioritách týkajúcich bezpečnosti, ktoré minulý rok spomenul predseda komisie bezpečnosť na vonkajších hraniciach sa zlepšila, výmena informácií sa zlepšila. Viem, že tu ostáva ešte práca. Na výkonanie treba posilniť šengenský informačný systém. ECRIS, posilnili sme Europol s novými e, nariadeniami a novými zdrojmi, vytvorili sme trestné e, činy financovania, cestovania, podobne terorizmu. Sťažili sme terorizmom, aby sa dostali k finančným zdrojom, k výbušninám, k zbraniam. Pomáhame e, tiež chrániť verejné priestranstva, ktoré e, zastávajú cieľom Takisto pôsobíme, aby sa nebezpečný e, obsah e, vzťahujúci sa k terorizmu vzťahoval z internetu. A podporujeme zdieľanie informácií a najlepšiu prax, e, pokiaľ ide boj proti terorizmu v e, teréne. E, stretnem sa aj onedávno, e, teda čoskoro v NIS s starostami Európy aj stredomorského priestoru budeme diskutovať na túto tému. Treba sa um, pozrieť na ten kumulatívny efekt toho, čo sme doteraz dosiahli v tejto oblasti. A to je práve cieľom tohto uh, celkového hodnotenia, ktoré sme zverejnili v júli. Veľa sa toho uh, zmenilo uh, za posledných 15 rokov. Uh, a potom prišiel 11. september, zmenilo sa, ako uh, pracujú teroristi, uh, takisto sa zmenili aj naše metódy pre boj proti terorizmu. Takže ja si myslím, že je veľmi eh, správne, že sme urobili toto hodnotenie. Z môjho pohľadu hodnotenie ukazuje, že členské štáty teraz jasne uznávajú, že EÚ môže a mala by zohrávať aktívnu úlohu v oblasti bezpečnosti a e, veľmi sa zmenilo to, ako e, členské štáty sú zaangažované na európskej úrovni, ako reagujú na hrozby, majú e, silnú zodpovednosť za ochranu svojich občanov, ale EÚ je tu preto, aby ich e, v tomto podporovala tam, kde e, je možná pridaná hodnota zo strany EÚ. Čoraz viac sa toho robí kolektívne, a v Európskej únii je pocit, že bezpečnosť v každom členskom štáte je prepojená s bezpečnosťou v celej EÚ. Vidíme to aj na vývoji e, viacerých agentúr, ako napríklad Europol. Toto je prvá hĺbková e, revízia e, vnútornej bezpečnostnej politiky EÚ za posledných 15 rokov, pokrývajúca opatrenia pre boj proti terorizmu, radikalizácii organizovanému zločinu a kybernetickému zločinu. Hodnotenie e, bolo e, vytvorené po e, dialogu s akademikmi, s odborníkmi a takisto vychádza z našej vlastnej Eh, práce v komisii, ale aj eh, agentúr EÚ, aj eh, v členských štátoch. A chcem aj vám poďakovať za vašu účasť v tomto procese. Celkovým výsledkom je pomerne pozitívne hodnotenie. Vo všeobecnosti zainteresované strany e, majú e, pocit, že kroky EÚ sú relevantné, vhodné a efektívne. Politiky EÚ v oblasti bezpečnosti sú vnímané, takže prinášajú pridanú hodnotu a podporujú členské štáty e, je operačnou zodpovednosťou členských štátov zabezpečovať bezpečnosť, ale dôležitá je tu aj pomoc EU inštitúcií a agentúr. V súvislosti s týmto hodnotením sme neidentifikovali nejaké e, značné e, negatívne e, dopady alebo duplikácie či prelínania. Najväčšou pridanou hodnotou bolo eh, podporovanie eh, výmeny informácií a eh, kooperácie medzi inštitúciami. Samozrejme uznávajú, že sú tu ešte stále nedostatky. Šengenský informačný systém, európsky zatýkač, vzájomná podpora. To všetko pomáha členským štátom v ich spolupráci a napomáha koordinovaným krokom cyklus eh, politik pre boj proti organizovanému zločinu eh, je tiež veľmi nápomocný. Agentúry sa stavajú centrálnymi eh, aktérmi vo svojej oblasti, ako napríklad Europol, Eurojust s mm, vlastne európskym vyšetrovacím príkazom alebo zatýkačom. Zainteresované strany hovoria, že sú spoločn- spokojné e, s právnou istotou, ktorú normy prinášajú, ale treba ešte stále e, vylepšiť, e, teda dokončiť prácu na, v oblastiach, kde táto začala, napríklad v oblasti boja proti financovaniu terorizmu. Zaoberali sme sa aj oblasťou základných práv, je tu dohľad súdneho dvora, snažili sme sa mainstreamovať e, základné e, práva do všetkých oblastí e, nášho pôsobenia v tejto téme. Základné práva zohľadňujeme pri hodnotení dopadu aj efektivity nástrojov v tejto oblasti. Neznamená to, že komisia Eh, už komisia to vždy podarí, ale celkovo eh, je tu eh, také nastavenie, že základné práva sa vlastne inherentne rešpektujú pri uplatňovaní a vyvíjaní všetkých noriem. Bezpečnosť, sloboda, práva naďalej sú prepojené. Takže to je to celkové posolstvo. Ale samozrejme identifikovali sme určité výzvy a nedostatky v prvom rade, ako pán predseda povedal, niekedy je tu nepostačujúca implementácia. Keď sa pozrieme dozadu, môžeme byť hrdí na to, čo sme spoločne dosiahli pri implementácii právneho rámca, ale národné orgány niekedy majú ťažkosti všetky tieto opatrenia zrealizovať a my ich musíme podporovať. Pomáhame teda členským štátom implementovať smernicu o EUPNR PNR expertízou aj financovaním. Lehotou pre transpozíciu je maj budúceho roku. Niektoré členské štáty ešte stále zaostávajú. 10 členských štátov e, musí zrýchliť svoje úsilie a poskytujeme im pomoc. Máme tu potom implementačný e, plán. Organizujeme pravidelné stretnutia s národnými expertami, aby sa zdieľali vedomosti, expertíza a najlepšie postupy. Ďalej, niekedy národné orgány eh, považujú eh, európske nástroje za príliš komplexné na to, aby ich mohli dostatočne dobre využívať Eh, je tu aj želanie väčšej kooperácie, zdieľania, viac twinningových eh, stretnutí výmen expertov by si želali členské štáty. Eh, nástroje EÚ sú považované za užitočné, ale nie ľahko použiteľné, pretože je tu zložitá, s tým zložitá zložité postupy alebo zložité školenia, napríklad spoločné vyšetrovacie týmy, sú niekedy vnímané ako príliš e, komplexné na to, aby sa vytvorili. Chceme zlepšiť a harmonizovať národnú implementáciu a zlepšiť e, e, národné schopnosti v, tých, v, tejto, v tejto oblasti a zabezpečiť aj šírenie dobrých postupov. Treba zabezpečiť koherentnosť medzi jednotlivými eh, nástrojmi a disciplínami, napríklad zosúľadiť vnútorné a vonkajšie priority v oblasti bezpečnosti alebo prácu jednotlivých eh, orgánov, ktoré pôsobia v tejto oblasti colníci, e, e, súdnictvo, e, policajné zložky, pokiaľ ide o hodnotenie rizika v oblasti dopravnej bezpečnosti, je takýmto dobrým príkladom. Vyžaduje si to viacerých aktérov, e, komisiu, e, takisto aby sa e, táto bezpečnosť zabezpečila. Je to náš spoločný cieľ vnútornej vonkajšej s vonkajším aj vnútorným aspektom. A e, ďalej, niektoré krajiny majú niekedy obmedzené e, kapacity, musíme teda lepšie združovať zdroje a expertízu na úrovni EÚ kde je to potrebné a EU agentúry môžu poskytnúť zdroje a expertízu, obzvlášť tam, kde tieto niektorým členským štátom chýbajú. E, takýmto príkladom je boj proti kybernetickému zločinu. Niektoré členské štáty chcú, aby e, Europol a ENISA zohrávali silnejšiu úlohu v tejto oblasti. E, prednedávnom počas takéto kybernetického útoku Europol a ENISA riadili takúto celoeurópsku spoluprácu Vnímali sme to ako veľmi pozitívne a chceme e, v tom e, ďalej pokračovať. Komisia vypracováva práve balíček opatrení v tejto súvislosti, ktorý pripraví koncom mesiaca. Takže štvrtý bod je možno dôležitejší pre našu prácu, e, čo sa týka organizovaného zločinu a hrozieb. Európska únia musí neustále aktualizovať svoje nástroje pretože teoreticky nešokovanie nikdy nevysmenovali. A to, čo odsúhlasené pred 5 rokmi, tak to musíme teraz vylepšiť, aktualizovať. Jeden príklad v tejto oblasti je napríklad e, boj proti radikalizácii. Už sme odvedli veľa práce aj s vami, práci s vami od roku 2011. Podporovali sme tých, ktorí sú v predných <coughs> líniách e, tohto boja. Mm, taktiež sme identifikovali e, výstražné signály No a potom sme taktiež začali byť aktivnejší v online svete. No a komplexné hodnotenie e, prinieslo také výsledky, že naozaj treba vystupňovať naše snahy v tejto oblasti. A som veľmi rád preto, že ideme vytvoriť túto novú skupinu vysokej úrovni, skupinu expertov mm, na boj proti radikalizácii. Poprvýkrát sa stretne v pondelok a pozrie sa na to ako prebieha radikalizácia, ktorá je skutočne bezprecedentná a je, prebieha veľmi rýchlo. A zistíme, ako lepšie zlepšiť e, koordináciu, vystupňovať úsilie v boji proti tomuto javu offline, v, našom, v našej spoločnosti aj online. Ja osobne si naďalej robím veľké starosti ohľadom hrozieb, ktoré predstavuje online teroristická propaganda, Nedávna smernica o terorizme ukladá členským štátom povinnosť stiahnuť z internetu takýto obsah. No a na, v Európskom internetovom fóre sme pracovali taktiež na tom, aby takýto e, obsah bol menej dostupný a občianská spoločnosť by mala poskytnúť alternatívy Takže zaznamenali sme určitý pokrok, ale ešte nás čaká ešte veľký kus práce. Preto v júli komisia vytvorila svoj akčný plán na e, elimináciu alebo na obmedzenie online propagandy, ale najprv na Európskej rade sa musia trochu zmobilizovať a niečo robiť v tejto oblasti. No a na záver by sme mali taktiež sa pozrieť na legislatívu a zistiť, či je ešte aktuálna, napríklad čo sa týka podvodu a nepeňažných e, platieb Ďalej tu máme európske kritické infraštruktúry, ktoré sú nedostačujúce, to je nedostačujúca legislatíva. V súčasnom bezpečnostnom kontexte musíme viesť dialog so všetkými zúčastnými stranami ohľadom toho, či ten rámec stačí alebo čo musíme prepracovať. Takže toto je naše hodnotenie. Som rád, že sme ho vykonali, som rád, že ste ma požiadali, by som ho vykonal. No a celkovo som veľmi rád, že zaznamenávajú pokrok, ale ešte nás čaká veľký kus práce a tí, ktorí nás chcú poškodiť, tak tí na sebe pracujú a my taktiež musíme na sebe pracovať a meniť naše metódy. Nemali by sme polaviť našich, v mm, našom boji proti ním, pretože musíme rozbíjať ich siete a brániť naše hodnoty, našu spoločnosť. Toto bol začiatok dialógu Rád by som bol, aby sme ho viedli aj naďalej. Až budete mať čas, tak si prosím preštúte toto komplexné hodnotenie, môžete si z toho vyvodiť vlastné závery. Môžeme to prediskutovať aj s agentúrami členských štátov a s ďalšími zúčastnenými stranami. Chceme aj od vás spätnú väzbu, pretože len vtedy získame celkový pohľad na túto otázku a pochopíme, ako môžeme najlepšie postupovať ďalej. Ďakujem, pán komisár. A teraz hm, sa vyjadrili naši poslanci. informovali ma, že nie všetci tu sú, takže namiesto niektorí budú hovoriť náhradníci. Ako prvý bude hovoriť pán Diaz de Mera za pani Mecolu. Alebo prepačte, kolegovia, mohli by ste sa pridržiavať každý času cca dve minúty, lebo máme čas len do 1411. Pán Diaz de Mera. Ďakujem za slovo, pán komisár, pán predseda. Ja som si toto oznámenie a vaše hodnotenie pozorne prečítal, taktiež som si vás pozorne vypočul. EPP a ja chceme povedať následujúce. Čo sa týka hodnotenia vnútornej bezpečnosti, tam máme veľmi e, tvrdú realitu, ktorá dokazuje, že nikdy, nikto z interesovanej strany nemôžu byť absolútne e, spokojné. A to dokazuje to, čo sa stalo v Barcelone pred 20 dňami a aj taktiež vo Fínsku. Takže musíme byť naďalej obozretní. Čo sa týka tých štyroch hlavných víziev a ako sa k nim postaviť, tak tam súhlasím s tými výzvami a predovšetkým si myslím, že zásadné že členským štátom musíme pomáhať a pri správnej implementácii príslušných pravidiel, okrem toho v roku 2014 sme legislatívne akty preskúmali a musíme ich e, opäť preskúmať a aktualizovať, taktiež s tým súhlasím. Jeden z pilierov bezpečnosti Európskej únie je interoperabilita systémov, preto by som sa vás chcel opýtať, pán komisár, ako pokračujú prípravné práce vo vzťahu k legislatívnemu návrhu Omnibus ohľadom interoperability. Toto bolo naplánované na december tohto roka. Okrem toho, čo týka správnej implementácie, tam je treba spolupráca s agentúrami EÚ, takže mám zaujímalo, či máte v dispozícii príslušné prostriedky, aby ste to mohli uviezť do praxe, akým spôsobom komisia zamýšľa zlepšiť synergie medzi agentúrami, tak ako ste to vyjadrili vo vašom oznámení. Čo sa týka prostriedkov, to, čo je k dispozícii pre delikvenciu a pre e, znižovanie rizika, tak myslím si, že tam taktiež patrí aj boj proti terorizmu, to je taktiež naša priorita. No a myslím si, že dnes je veľmi e, v Hágu, v Hágu pre Europol veľmi dôležitý deň. Prebieha tam e, obrovské dôležitá schôdza všetkých policajných šéfov zo všetkých členských štátov, takže mali by sme zdôrazniť v rámci všetkej legislatívy, že je dôležitá hlavne implementácia a rýchla transpozícia a rýchle uplatňovanie, pretože hrozby sa veľmi rýchlo vyvíjajú, ešte rýchlejšie než naša legislatíva. No a toto nám umožní analyzovať či súčasne platné protiteroristické opatrenia stačia na to, aby sme predchádzali a reagovali na hrozbu a zároveň môžeme tým identifikovať praktické hrozby, prekážky a právne aspekty, ktoré treba riešiť, pán komisár. Takže my za EPP robíme to, čo bude v našich silách, aby sme reagovali čo najlepšie na hrozby súvisiace s radikalizáciou, aby sme zničili prepojenie medzi, teroriz- medzi delikvenciou a radikalizáciou a taktiež kybernetickou e, delikvenciou. No a taktiež EPP naďalej bude zaangažovane pracovať, budeme e, in- pracovať na intenzívnejšie výmene informácií, taktiež na interoperabilite európskych databáz, taktiež modernizácia našich nástrojov, boj, potrebujeme bojovať proti prekurzorom, proti obchodu so zbraniami, je treba aktualizovať európsky právny rámec, čo sa týka spolupráce medzi členskými štátmi a tretími krajinami. Taký okrem toho tu máme ciele, ktoré boli stanovené Európskou úniou aj v súvisiacich oblastiach. Ďakujem. Ďakujem za SND pani Sipo. Ďakujem, ďakujem a komisárovi za to, že nám poskytol prehľad o tejto správe. Pre nás tá najlepšia správa, a taktiež pre občanov, je to, že tu nie sú, alebo neboli identifikované žiadne veľké nedostatky v legislatíve. Na druhej strane, a dosť jasne povedali, potrebujeme lepšiu implementáciu, lepšie a účinnejšie využívanie toho, čo máme k dispozícii a možno nejaké presnejšie zmeny v existujúcich opatreniach a dúfam, že budem môcť naďalej pokračovať, tak ako sme začali zaznamenávať ďalší pokrok. Taktiež by som sa chcela sústrediť na hlavne asi tri body. Na úvod by som chcela povedať také osobné vyhlásenie, čo sa týka účinnej kontroly zo strany eh, súdneho dvora, pretože ja osobne vidím problém tuto, ako sme videli v prípade smernice o uchovávaní údajov, súd povedal, súdny dvor povedal, že to nie je v súlade s našimi pravidlami, takže sme dali tento európsky zákon e, preč. Ale národné zákony, ktoré prišli po európskom zákone o uchovaní údajov, tie naďalej existujú. Takže podľa mňa tu máme trochu pochybnosti ohľadom účinnosti rozhodnutia zo stranu súdu. Mám ešte otázku. Keď hovoríte o vašej správe, o, li, o limitovaných kapacitách na, na úrod, národnej úrovni a ďalšom združovaní expertízy, tak e, overili ste si, ako to vyzerá s tou limitovanou kapacitou na národnej úrovni a aké sú dôvody, prečo situácia taká, aká je? či členské štáty možno nemajú možnosť e, prideliť tam viac prostriedkov, je tam o nedostatok personálu alebo financií a či by toto mohlo byť kompenzované nejak na európskej úrovni. Ešte mám ďalšiu otázku ohľadom elektronických dôkazov a vidím tu praktický problém, pretože napriek tomu, že sa snažíme harmonizovať postupne systém, tak naďalej pravidla v členských štátoch sa od seba veľmi odlišujú. Niekedy v jednej krajine to isté spadá pod trestné právo, v inej krajine pod, do oblasti občanského práva, v niektorej krajine máte za to trest 1 eh, až 2 roky vo vezení, v niektorém inom štáte možno nie. Takže tie pravidlá sa veľmi líši aj čo sa týka umožňovania elektronických dôkazov. Možno by sme tieto pravidla mohli skúsiť posilniť. A na záver, súhlasím s tým, čo hovoríte v správe o špecifickom výbore, osobitnom výbore pre terorizmus. A ja by som sa chcela vrátiť k tomu, čo práve povedal kolega o radikalizácii, pretože si myslím, že sme si už uvedomili, aby si taktiež spomenuli vo vašom vysvetlení, že spôsob, ako terorizmus v Európskej únii funguje, sa radikálne zmenil od tých prvých útokov až po teraz. A radikalizácia už nie je niečo, čo prebieha um, riadne, to riadne nejakou veľkou organizáciou, ktorá prichádza do Európy, ale je to už veľmi rozprestrené, odohráva sa to v hlavách ľudí a máme tu v podstate jednotlivcov, ktorí páchajú útoky a musíme sa zamyslieť aj na miestnej a regionálnej úrovni nad tým, ako riešiť túto radikalizáciu. Takže určite raz čaká ešte veľa práce. Ďakujem, kolegovia, prosím, maximálne 3 minúty. Nejde tu len o mňa, ide tu o to, že budeme hlasovať, tak aby sme to stihli dovtedy. Takže maximálne 3 minúty, radšej 2. Takže pán Hala, aho, za, západní Stevenson. ECR. Ďakujem, mám jednu otázku. Ako viete, pred pár týždňami po Fínsku prebehol teroristický útok, kde severoafrický džihadista zabil dve osoby a ďalších osem zranil. Tento človek sa pohyboval určitú dobu v Nemecku, bol tam usvedčený z rôznych zločinov, ale do Fínska neboli zaslané žiadne informácie. A tam vo Fínsku on bol prijatý ako maloletý bez prievodu a potom sa zistilo nakoniec, že má 23 rokov. A fínske primacie centra boli informované zo strany ostatných azylantov, že on je džihadisticky aktívny, ale nič sa neurobilo. Takže problém nie je len ten, že nemáme dostatok legislatívnych nástrojov, ale problém je ten, že údaje sa nepresúvajú a keď sa aj presúdu, tak sa nevyužijú. Takže ako chcete zaručiť rovnováhu medzi tým, že sa budú vytvárať nové nástroje na druhej strane, že tie existujúce nástroje by sa mohli využívať účinnejšie. Natália Grisbeck-Zalde. Euh, Ďakujeme, pán komisár, eh, za vašu prítomnosť. Ja tiež eh, eh, vítam prezentáciu tejto štúdie hoci e, v celosti som nemala časť e, si ju prečítať. Určite tak ale urobím. Zo pár rýchlych poznámok týkajúcich sa skutočnosti e, užšej spolupráce Komisia parlamenta členské krajiny. Ďakujeme za, te, za ten dokument. Asi si spomeniete, že i my sme žiadali internú štúdiu o účinnosti jednotlivých eh, politík a legislatívnych aktov už prezentovanú pred letom. Veľmi ma prekvapilo, keď som videla, že je tu obrovská, obrovský vejár, galaxia takmer um, eh, možností boja EÚ proti terorizmu. A ja by som rada vedela, ako by sme spoločne na základe vašich eh, stanovení dokázali dať viac koherentnosti, aby sme boli efektívnejší. Viackrát ste zdôraznili, že môžeme uspieť eh, v poskytovaní dobrých, efektívnych odpovedí, úzko spolupracujúc s členskými krajinami v rámci subsidiarity, pretože samozrejme je tu určitý skrytý, skryté preteky medzi členskými krajinami, pokiaľ ide o určitých tie aspekty bezpečnosti. Ako by sme mohli vytvoriť európsku bezpečnosť cez systém výmeny informácií, ktorý by bol veľmi e, intenzívny. Hovorili ste, o, ste tiež o rovnováhe. Samozrejme, že v tomto výbore pre slobody nám veľmi záleží na rovnováhe medzi základnými právami a bezpečnosťou. Táto bezpečnosť sa samozrejme nachádza medzi e, základnými právami. Pracujeme tu na početných e, legislatívach. Tu sme si nenašli e, dopadové štúdie a v tých štúdiách, ktoré sú prezentované, si kladiem otázku, či sme analyzovali jasné dopady E, týchto e, nástrojov, e, ktoré mm, vedú potom ale v konečnom dôsledku k slabej legislatíve. Tiež zdieľam vašu víziu a určite tá červená niť prechádza vašimi, va, va, vašimi úvahami Ide o koherentnosť v tých politikách. Treba mať e, koherentnosť vo využívaní zo strany členských krajín všetkých e, systémov v rámci SIS. Niektorí to vôbec ani len nevyužívajú. Niektorí sem zapájajú nekompletné informácie. Ako to môžu spoločno riešiť? A potom posledná otázka je nejaká rozpočtová. E, vy ste nám pripomínali, že je rozhodujúce pomáhať členským krajinám pri zavádzaní európskej legislatívy a pomáhať prostriedkami. Gerard Depre v rozpočte už predložil návrhy, ale tento, e, tieto fondy vnútornej bezpečnosti majú škrty, takmer 40 Aké tu budú konsekvencie a ako ich môžeme napraviť? Mr. Albrecht, please. Za zelených. E, pán Albrecht, pani z Argentíny. Ďakujem predovšetkým. By som chcel povedať, že som potešený touto správou, ktorá ukazuje to, čo som si myslela ja, že Európska únia je na správnej ceste, že potrebujeme pracovať na nedostatkoch a ja súhlasím s tými, ktoré ste uviedli. A Taktiež keď hovoríme o financovaní terorizmu, tak to je kľúčové, ale musíme taktiež si uvedomiť, odkiaľ tie peniaze na terorizmus pochádzajú. A často tieto peniaze prichádzajú z Európy. Hovorím tu o hlavných eh, finan... hlavných eh, agentov, ktorí financujú islamický, islamský štát a hlavne je to Saudská Arábia, ale ale myslím si, že by sme sa mali na to pozrieť horizontálne s ďalšími kolegami. Taktiež hovorím o financovaní, ktoré pochádza z organizovaného zločinu. No a terorizmus je určite prioritou, ale nezabúdajme, že to len malá časť kriminality v Európskej únii a mnoho, alebo veľký podiel organizovaného zločinu súvisí taktiež s terorizmom. Takže Myslím si, že tomu by sme sa taktiež mali dostať. Po druhé, čo sa týka tej nedokonalej implementácie, všetko, čo ste hovorili, s tým súhlasím. Čo také implementácie, tak tam tomu sa už nemusím vyjadrovať, ale ešte ďalšia vec. Niekedy policajné orgány potrebujú pomoc a podporu ohľadom toho, ako implementovať nové pravidlá, ako napríklad e, európsky vyšetrovací príkaz. Myslím si, že to je dôležitá úloha pri Eh, uplatňovaní týchto nových pravidiel, tak aby sa to riadne implementovalo. Ďalej, čo sa týka tých limitovaných kapacít, súhlasím, ale politicky samozrejme je to aj ustanovenie priorít. Máme tu v podstate miliardy, ktoré boli investované do dvoch systémov, ktoré uchovávajú údaje a z 99% sú to úplne irrelevantné údaje, si myslím. A pán Halá ho povedal, že eh, často tie E, údaje nie sú ani využívané. My musíme investovať do ľudí, ktorí budú využívať tieto údaje a netreba, aby prebiehalo vyšetrovanie, ktoré bude súvisieť s konkrétnym podozrením a rizikom. Takže napríklad, čo sa týka kybernetickej e, bezpečnosti, tam by sme na to mali popracovať ďalej. Možno by sa Európska komisia mohla pozrieť na to, že či napríklad e, zadržanie pred súdnym procesom, či to je niečo, čo by sme mali e, riešiť ako súčasť boja proti radikalizácii. A na záver chcem sa vyjadriť k tomu, že to sú, je to v súlade s e, základnými právami. Vidím, že ste sa k tomu riadne postavili a rozobrali ste to, ale musím povedať, že pokiaľ máte nejaký voždok, nejakú agentúru, ktorá dohliada na mm, procesy. Myslím si, že je treba zaručiť, aj všetko to, čo by bránili proti terorizmu, aby boli dodržiavané princípy právnemu štát, právneho štátu napríklad. Čo sa týka súdov, tak tam je e, veľká, tam prebiehajú veľké konflikty, pokiaľ Európska e, komisia netlačí na začatie nejakých súdnych procesov. Napríklad my sme mali e, legislatívu, ktorá mm, v oblasti uchovania údajov a ktorá nie je v súlade s rozhodnutím súdneho 2. decembra, takže toto je treba napraviť. Komisia to musí byť aktívnejšia, pokiaľ tu chce mať korektnú implementáciu. Taktiež e, E, zákonov, ako napríklad e, systému vstup-výstup alebo PNR, tak myslím si, že napríklad sa týka EU Kanada PNR, tak tam sú obrovské otázniky. No a pokiaľ napríklad je tam otázka, pokiaľ už ten človek docestoval a nie je podozrivý, alebo tam nie je s ním zviazané nejaké riziko, tak e, by jeho údaje mali byť vymazané. A tu by sme potrebovali príslušné ustanovenia v Európskom PNR a príslušnej smernici. Ďakujem. Vidíte, že niektorí kolegovia prichádzajú už na hlasovanie, ktoré začne 10.15, takže už to nebudem vo štvrtok, kedy ľudia idú na vlaky, na lietadla a tak ďalej, nebudeme to odsúvať. To znamená, že každý, všetci ostatní rozoznámi, prosím, hovorte maximálne dve minúty, aby sa pán komisár mal tomu riadne vyjadriť. Ďakujem za spoluprácu vpredom. Pani Venberg za je je poslednou koordinátorkou. Ďakujem pekne. A ďakujem vám, pán komisár King. Je poľutovania hodné, že po letnej prestávke sa musíme hneď eh, zamýšľať alebo mať minútu ticha nielen kvôli útoku v jednej krajine, ale hneď v dvoch krajinách členských. To sa naozaj hambím, že sa tak často to deje, že normalita sa zmenila. Keď sa pozrieme na tú správu, zdá sa, že komisia je veľmi spokojná so svojou prácou, pokiaľ ide o bezpečnosť. Ale otázka znie, Môžeme byť spokojní naozaj. Vidíme, koľko bolo umrtí a musíme naozaj e, spájať naše síly, aby sa zastavili všetky teroristické útoky. Samozrejme, že je ťažké predpovedať útok. Boli to nevinní ľudia, na ktorých bolo, e, boli spáchané útoky na ulici, či už nožom alebo nákladným vozidlom. E, kde zahynuli ľudia. Takéto kroky jednoducho nemožno predvídať. Ako možno zabrániť takýmto teroristickým útokom? Je to nový postup. To, čo sa udialo v Bruseli, to, to bola celá sieť, ktorá to zorganizovala. Tu sme videli, dokonca sme e, počuli sme, že e, islamský štát vyzval konkrétne jednotlivé osoby páchať takéto Číny v Európe. Ako možno takto proti ním postupovať? A potom smernica, ktorá bola prijatá 15. marca. E, chceme zabrániť všetkými spôsobmi e, týmto útokom, chceme ich e, kriminalizovať, zaradiť ich medzi trestnoprávne prečiny, ako, ale v tlešlesných krajinách to končí potom s odsúdeniami. Ďalšia otázka sa týka deradikalizácie. Ak sa pozrieme na siete, ktoré majú e, bojovať proti radikalizácii, koľko ľudí, e, tie počty, koľko ľudí sa podarilo deradikalizovať? Je dôležité mať naozaj tvrdé opatrenia s odstrašujúcim e, účinkom. Ďakujem prečítam ďalších rečníkov. Um, Môžem vás poprosiť, kolegovia, aby ste sa naozaj držali dvoch minút. To by bolo naozaj úžasné. Takže začneme pani Holmajer. Ďakujem, Dank. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Pán komisár, keďže ste, v spoloč- ste hovorili o spoločnom vyšetrovacom týme, rada by som sa spýtala, a vy ste sa teda vyjadrili tak, že sa snažíte pomôcť členským krajinám e, dostať sa na určitú úroveň. Ja mám opačnú skúsenosť, že sa stiažujú e, úradníci na mieste, že sú strašne zavalení byrokraciou, veľa formulárov, že jednoducho ich to vedie k únave. Každodenne majú už dosť práce a ešte toto. Nebolo by dobre z našej strany vytvoriť im uľahčenia, aby sa dostali k prostriedkom a aby e, sa zjednodušili postupy, aby sa jednoducho e, cezhranične mohla diať spolupráca Ukrajín, ktoré si tak želajú. A druhá otázka sa týka tých nehotovostných platieb bola tu konzultácia s komisiou, 100% prítomných sa vyjadrilo, aby sme hotovostné operácie úplne odstránili. Ide o to, aby to bol každodenný postup, ktorý by sa nenahradil kreditkami. Nechcem, aby sa ten bežný chod nahradil kreditkami, čo vlastne pláni, plánuje komisia u bezhotovostného e, platobného styku médiá o tom píšu naozaj rôzne veci. Ďakujem a ďakujem za stručnosť pani Činiči. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán komisár, za to, že ste prišli a, a o čom ste nám poreferovali, čo sa zrealizovalo, ale určite toho ešte veľa e, zostáva urobiť. Spomenuli to aj kolegovia. Ja eh, to budem opakovať, ale chcela by som sa vrátiť k eh, téme, ktorá je veľmi dôležitá pre boj proti novým formám kriminality, eh, s ktorými sa pasujú naše krajiny. Dôležitá je tu výmena in, informácií. Vy sa e, ste hovorili, že na toto je potrebná adekvátna technická architektúra, členské štáty sa tomu musia prispôsobiť a musí to byť potrebná rýchlosť na to, aby sa tieto informácie dali využívať. Ja toto rešpektujem a teda pýtam sa, v akom stave sa dnes nachádzame, pokiaľ ide o toto. Tieto systémy databá sú skomplikované, dokážu všetky členské štáty tam informácie vkladať a využívať ich. Ako hodnotíte možnosť eh, podporiť ich eh, finančne aj eh, teda inými zdrojmi? A pokiaľ ide o spoločné vyšetrovacie e, týmy, myslím si, že je tu spoločná, veľmi potrebné spoločné vzdelávanie, e, výmena medzi e, tými, ktorí vzdelávajú, ktorí sú školení. Potrebujeme tu naozaj teda jednotný systém a súčasťou neho by bola aj výmena informácií a napokon k radikalizácii k nedochádza vo väzeniach, e, v situáciách marginalizácie a e, cez internet, žiaľ, formou online propagandy. Vy ste to už spomenuli. Nie je e, tu teraz ten správny moment žiadať, aby sa vytvorila skutočná aliancia medzi našimi štruktúrami, ktoré sa bojom proti terorizmu zaoberajú na európskej úrovni a veľkými poskytovateľmi a trvať na tom, aby sa skutočne vytvorilo takéto silné prepojenie, spojenectvo, lebo iba spoločne bude možné zabezpečiť e, bezpečnejšie prostredie pre európskych občanov. Ospravedlňujem sa, že musím zrýchľovať, pretože naozaj musím sa poponáhať. Pán Depre, Vážený pán komisár, veľmi telegraficky hovoríte o ústrednej úlohe európskych agentúr a hovorí sa o ich pridanej hodnote pre európsku politiku. Vytvorili sme Europol napríklad. Viete o tom, že momentálne pri reforme napríklad sa nevychádza z toho, že keď sa do systému SIS zavedie signál, že sa to oznámí Europolu. Komisia to nezamýšľa viete o tom, že keď je tu nejaký hit, keď niekto e, e, prekročí hranicu a e, <clears throat> ak sa o ňom niečo zistuje, táto informácia sa u, oznámi len štátu, ktorý to komunikoval, a nie Europolu. Máme tu Europol a neoznamujeme mu informácie, ktoré by umožňovali zozbierať všetky elementy na efektívnu prácu. Takže chcem od komisie, či podporuje túto myšlienku. E, po druhé, viackrát e, viem, že je to delikátna vec, som vás upozornil na potrebu harmonizovať bezpečnostné prvky v e, osobných preukazoch. Pokračuje tu komisia v Vieme, že teroristi používajú viaceré preukazy a že nemáme dostatok bezpečnostných elementov aký je tu stav úvah v tejto veci. Po tretie, viem, že to je ešte delikátnejší problém. V pondelok tu bol jeden z vašich kolegov, pri, e, hovoril alebo zastával e, vytvorenie európskeho systému spravodajských služieb. E, môžete potvrdiť, či sa o tomto diskutuje v rámci komisie? A či môžeme teda očakávať návrhy veľmi blízkej budúcnosti. A posledná vec, vlastne nie, e, to už boli moje dve minúty. Ďakujem. Thank you for sticking to time. Thank you. Ďakujem, pani Gomeš. This question... Vážený pán komisár, už som sa uh, na to pýtala, ale nedostala som jasné odpovede. Je to ale veľmi dôležitá vec. Čo sa udialo v Španielsku? pri barcelonskom úteku. Diskutuje sa o tom, že vlastne nemohli katalánsky policajti e, sa dostať k, k databázám Europolu. Neakceptujem že, e, výhovorky, že regionálna policia na to nemá právo. Bojovali sme sa za skutočnú výmenu informácií v krajinách, na regionálnej e, európskej úrovni. Je to dôležité pre výmenu e, informácií. Pred dvoma dňami pán Moskovič e, naozaj nám premietol veľmi alarmujúci film o karuselových podvodoch, ktoré umožňujú teroristickým sieťam, ako je Al-Qaida, dostávať mnoho prostriedkov cez systém, ktorý vychádza z toho, že členské krajiny že nereformovali eh, eh, TVA, eh, nereformovali systém DPH, systém prania špinavých peňazí a tak ďalej. Takže je tu systém, ktorý umožňuje financovanie terorizmu. Nie sú to predplatené karty, odhaduje sa, že ide o 5 miliard ročne. V poriadku, veľmi rýchlo, pán Diastemera. Ja som chcel informovať Anu, pretože Anna nemá zjavné informácie. Prečítaj si nasledovný, nasledovný článok 8 nariadenia Europolu. Článok 7, e, teda 8 Europolu hovorí o národných organizáciách a článok 8 sa týka zamestnancov. My v Madride napríklad máme dvoch predstaviteľov a môžem vám dať ich kontakty. Všetci majú prístup k databáze Europol. This discussion perhaps later. Thank you, colleagues. Um, may I ask, um, Cecil... Chcem poprosiť Cecil Kienge a pani Jiménez Beseril, aby sa držali času okolo minútky. Len minútku, Cecil, pretože sa nám e, míňa čas. Justo... Ďakujem. Len pár minútiek pre technickú informáciu, lebo mi hovoria, že mikrofón pána Dupré má interferenciu, takže mohli by ste prosím vypnúť svoj mikrofón. Ďakujem pekne. Pán Dupré, váš mikrofón zdá sa je zapnutý. Ďakujem, pán komisár. Vážim si e, vašu analýzu, ale váš optimizmus by mal byť opatrný, pretože je dôležitá obozretnosť E, treba byť realistický. Ja e, prejdem teraz rýchlo k veci. E, počula som, že ste spomenuli, že v NI sa stretnete s primátormi. Ja si myslím, že takáto spolupráca s ľuďmi v teréne je veľmi dôležitá. Dôležitá je dobrá kontrola teritória. Je veľmi dôležité pracovať v teréne politiky integrácie určite e, majú byť zasadené do európskeho rámca, ale tá národná, regionálna, lokálna komponenta sú veľmi dôležité. Treba posilňovať aktívne občianstvo a chcela by som zdôrazniť ten bod, ktorý tu ešte nezaznel. Potrebná je silná spolupráca s tretimi krajinami, pretože aj e, pokiaľ ide o projekt radikalizácie, e, tu je jednoducho potrebné mať spoluprácu s tretimi krajinami, či už ide o sledovanie finančných tokov, alebo boj proti terorizmu, alebo e, zasadzovanie sa za deradikalizáciu. To je veľmi dôležité, e, takto môžeme bojovať aj proti rasizmu a diskriminácii, ktoré e, narastajú e, v, v Európskej únii a teším sa na naše budúce stretnutia. Ďakujem, že ste sa dostavili, pán komisár. hovoriť po španielsky. Myslím si, že veľký problém, ktorý máme, je ten, že teroristi sú rýchlejší než my, oveľa rýchlejší pri presunoch a taktiež pri legislatíve, vytváraní legislatívy, implementácii, spracovávaní, zdieľaní e, spravodajských informácií a podobne sme veľa pomalší. Ďalšia vec, na ktorej sme sa poučili z, z útoku v Barcelóne, že tu máme veľkú zmenu internet v tomto prípade vôbec nehral žiadnu úlohu a dokonca sa im podal veľmi ľahko, ľahko utiecť. A ďalšia vec k radikalizácii, oni neboli radikalizovaní. Boli to veľmi mladí eh, chlapci, boli integrovaní a oni v podstate neboli v žiadnom kontakte s radikalizovaným svetom. Takže v tomto zmysle taktiež je to trochu iné. No a myslím si taktiež, že čo je dôležité, spracovávanie spravodajských informácií, myslím si, že dostatočne neboli e, vyhodnotené ako dôležité informácie, ktoré boli e, obdržané. A taktiež už sa veľa hovorilo o tomto útoku, ja by som o tom povedala ešte viac, ale potrebovala by som viac času. No a pán Rachoj, náš premiér, ktorý bol teraz na samite s Gentiloni, Macronom a s Merklovou o terorizme žiadal o eh, štatút, o medzinárodný, vytvorenie medzinárodného štatútu pre obete terorizmu. Myslím si, že taktiež, by sme, taktiež si myslím, že by sme to mali urobiť. Žiadam o to Týmto by sa dala rovnosť všetkým obetiam terorizmu v Európe, pretože takýto štatút momentálne v Európe neexistuje a ja opäť o toto žiadam komisára, ako som žiadala v minulosti. V tejto rozprave si každý e, vzal, vzal e, viac času a tým pádom musíme, musíme stlačiť celú takúto dôležitú diskusiu tým pádom sa chcem ospravedlniť všetkým kolegom, že sa tak museli ponáhľať. Teraz prosím e, hlasovať budeme, buďte prosím trpezliví hlasovať, budeme ako náhle dokončí svoje úvahy pán komisár. Ďakujem za vaše e, vstupy. Samozrejme, nemôžem ústne odpo- odpovedať na všetky vaše otázky, avšak e, odpovieme i písomne na mnohé body. Som k dispozícii znova prísť a znova s vami diskutovať som vám veľmi vďačný za vašu angažovanosť, ktorú eh, pred, ukazujete pri týchto otázkach. Niekto ste hovorili o opatrnej no, op, o optimizme. Ja chcem povedať, že sme realisti. V lete tu bolo, bola séria e, útokov v Španielsku, Fínsku. Tie len zdôraznili, že tieto teroristické hrozby sú celkom jasné a sú veľkým, veľkým nebezpečenstvom. Nemali by sme to zastierať, nebudeme môcť e, eliminovať ani hrozby terorizmu, ani hrozby e, organizovaného zločinu, ale spoločne môžeme čoraz viac stiažiť e, páchateľom týchto zločinov ich činnosť a o to myslím, že sa snažíme. K útokom samotným bolo by nesprávne, keby som vám povedal, keď som zabudol vyjadriť solidaritu všetkým obetiam. Bol som včera vo Fínsku, hovoril som s ministrami ktoré, o krokoch, ktoré príjmajú, o ich poučeniach z tých útokov. Podobné diskusie prebiehajú v Španielsku. Europol, pokiaľ ide o informovanie, bol zapojený v Španielsku po útokoch, ktorá v Španielsku aj v Turku a priamo komunikoval s orgánmi E, činnými e, vo vyšetrovaní a poskytoval informácie. Veľká výzva e, u nás sa týka implementácie. Máme najlepšiu možnú verziu z toho, čo, sme, čo by sme mohli mať a to je samozrejme jednotlivé kroky, ktoré na strane komisie riadím. Nebudeme potrebovať nových zamestnancov len preto, budeme sa snažiť to implementovať a, a snažiť sa o fungovanie. A to pre, pre mňa sa vzťahuje aj na informácie, výmenu informácií aj v iných oblastiach. Takže prvá vec, ktorú potrebujeme, je do, z toho systému získať to najlepšie. Presné informácie, potrebujeme včasný postup a musíme to mať k dispozícii pre ľudí, ktorí v teréne to potrebujú, a to včas a účinne. Toto sú teda výzvy, na ktoré sa musíme zameriavať. Dlhodobé výhliadky na nové štruktúry na, európskej úrovni, akýkoľvek úrovni, no už tak to je niečo, o čom môžeme diskutovať. Môj problém je však v tom, že teroristi a iní nečakajú na to, že my budeme revidovať zmluvy na, na ústavnoprávne diskusie e, e, v Nemecku, nebudú čakať na najnovšie zmeny v fínskej legislatívy. Ak by sa aj udiali, aj tak by to bolo ešte veľkým problémom. Takže ja sa musím zameriavať na to, čo môžeme urobiť teraz. A na to potrebujem vašu pomoc, aby som mohol e, sa o to snažiť. To znamená e, financovanie, praktickú pomoc. A ja si myslím, že sa musíme pozerať na to, ako používame tieto siete, vzdelávanie vzájomná podpora tiež financovanie v tejto oblasti. To je rozpráva, ktorá musí napredovať. Ak sa pozriete na štatistiky, zníženie e, bezpečnostných e, financí nie je až také dobre. To je veľký problém. Potrebujeme sa pozrieť na toto znova a nájsť spôsoby, ako dosiahneme väčšiu flexibilitu v tejto oblasti, aby sme mohli napredovať a reagovať na príslušné potreby. Zo pár prostriedkov eh, sme našli v oblasti PNR, ale tu musíme nájsť určité nasmerovanie cez národné eh, vyčlenené prostriedky. Tie krajiny, ktoré potrebujú najviac podpory, nemajú tie najväčšie subvencie. Pokiaľ ide o budúci program, eh, Vrátim sa k tým konkrétnym poznámkam, ale spoločne určite e, môžeme nájsť priority. Ak chceme ďalej diskutovať, navrhujem, aby sme nad rámec implementácie v jednotlivých formách by sme mali znásobiť naše úsilie pri boji proti radikalizácii a potrebujeme e, lepší postup proti tomu. Musíme sa na novo pozrieť na otázky týkajúce sa financovania terorizmu a zločinu. Ako sa tu hovorilo, tie posuny financí, dokonca na tie nízkonákladné útoky, sa musíme pozerať na to, či máme dosť informácií a či, ju dobre, či ich dobre využívame na boj proti týmto útokom. A tiež si treba uvedomať e, posuny pri poskytovaní financovania pre terorizmus. Časť prichádza z Európy, časť zvonka e, a síc máme úspechy e, v Iraku a Syrii voč, voči Daešu, ale oni sa presúvajú von. Je tu skutočné riziko nového prílivu financovania pre terorizmus. Musíme e, na tom popracovať a zdvojnásobiť prácu na ochranu verejných priestranstiev, pretože tu sme videli množstvo útokov. Nemyslím si, že tieto skončia. Treba robiť e, činnosť na všetkých úrovniach. Aj e, národne, kolektívne, na úrovni miest, regiónov. Musíme jednoducho chrániť e, každodenný občas, e, život občanov, ktorí e, tento život žijú vo verejných priestranstvách. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Myslím však, že bude potrebné ešte pokračovať v našej konverzácii. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Eh, že nemali sme viac času k dispozícii. Budem mať bezpečnostný dialog eh, týkajúci sa boja proti terorizmu ešte pred koncom eh, roka. Ehm, Európsky parlament vytvoril osobitný výbor, ktorý sa bude venovať boju proti terorizmu. Kolegovia, máme kratučkú prestávku a potom začneme s hlasovaním. Thank you.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 Colleagues, if you take your seats, we'll begin the vote. So we have the draft opinion on legitimate measures. Takže máme tu legitímne opatrenia na ochranu oznamovateľov konajúcich vo verejnom záujme pri odhaľovaní dôverných informácií spoločnosti a verejných e, orgánov. Spravodajkňa aj pani Majte Pagazauru Tundua Ruiz. E, teraz začíname e, s hlasovaním. Hlasovanie otvorené, ukončené, to prijaté. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 29. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci návrh 30. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. je to prijaté napriek tomu, čo som e, tu pokazil. Teraz kompromis 8. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmeňujúci nám 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. 46. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 48. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 61. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 63. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 63. Otváram hlasovanie. 64. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 66. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 67. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté 68. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 69. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 70. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 72. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 75. Otváram hlasovanie. teraz. Hlasujeme o 75. Otváram hlasovanie. tak by som aj ja mohol správne hlasovať. Takže je to prijaté. 76, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pohodné ustanovenie kompromis 1. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 3. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené, je to prijaté. Pozmujúci návrh 10. Otváram hlasovanie. Je to ukončené. Zamieta sa pozmeňovací návrh 11. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. A záverečné hlasovanie menovite. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. 32 hlasov, 12 e, sa zdržalo, 5 je proti. Gratulujem. Just a chance. colleagues, if we just pause for... Kolegovia, kratučka e, prestávka 10.35. E, začneme potom s bodom 6. Prosím, e, v tichosti opustite sálu, ak chcete teraz po hlasovaní odísť. Was there an information point that you didn't think I missed it. Uh,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 Um, Kolegovia, ak ste pripravení, môžeme začať s bodom 6, ak ste všetci pripravení. Ak ma niekto počúva, chcela by som povedať kolegom Natali, predtým, než odídeš, Chcel som spomenúť k poslednému bodu, e, ospravedlňujem sa, Museli sme tento bod e, zradiť e, do programu. Bol by si vyžadoval viac e, času. Ospravedlňujem sa za to, že som musel krátiť vaše vystúpenia. Museli sme zmeniť náš program, pretože pán komisár bol v dispozícii iba v tomto čase, inak to nebolo možné. Takže ešte raz sa ospravedlňujem všetkým za to, že som vám obmedzil rečnícky čas. Takže ďakujem za vaše strpenie k tomu poslednému bodu. Všetkým kolegom, ktorí tu boli počas e, e, toho predchádzajúceho bodu. A teraz e, by sme už prešli k bodu 6. Prezentácia komisie k ich návrhu EULIZA. Pani Makovej bude našou spravodajkyňou za výbor LIBE pre túto tému. Helga Stevens nahrádza pani Makovej, takže ďakujem Helga. Nariadenie bolo, e, teda Eulisa je zodpovedné za e, riadenie druhej generácie SIES, e Eurodaku, aj vízového informačného systému Budeme tu mať teraz prezentáciu komisie. Nasledovať bude výmena názorov s Helgou Stevens, ktorá nahrádza pani Makovej a tieňovými spravodajcami, ktorí sú prítomní, ako aj inými členmi, ktorí majú zájmo túto tému. Máme tu zastupcu komisie. Nech sa páči, máte k dispozícii 10 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, než začnem e, s detailnou prezentáciou, chcem pripomenúť diskusiu pondelok tohto týždňa e, s komisárom Avramopolom v tomto výbore, kedy komisár povedal, že NISA je e, zásadná pre dobré fungovanie systému na ochranu bezpečnosti a hraníc v EÚ a EU-LISA je dôležitá pre eh, operabilitu týchto systémov a z toho vyplýva, eh, že to bola dôležitá téma expertnej eh, skupiny, a, ktorá sa zabrá touto otázkou a naďalej bude veľmi dôležitá, pokiaľ pôjde o interoperabilitu informačných eh, bezpečnostných systémov, pokiaľ sa nebudú zodpovední eh, baja spolu, spravodajcovia. Ako ste povedali, tento návrh eh, k EULISA komisia predstavila 29. júla. Keď bude prijatá, nahradí legislatívu platnú od roku 2011. Pre túto oblasť dôležité je povedať, že tento návrh, úprimne povedané, neprichádza len tak zohľadňuje viacero e, právnych a politických e, zdrojov. V prvom rade zohľadňuje odporúčania z roku 2015, e, kedy bolo vypracované hodnotenie, v ktorom sa spomína, že agentúra by mala mať nové zodpovednosti, nové úlohy, transfer komunikačnej infraštruktúry, Mm, na agentúru, z komisie na agentúru, to sa týka implementácie rozpočtu, získavanie, obno, obnovovanie a kontraktuálne e, otázky. Na, ďalej e, je tu článok, ktorý by umožňoval skutočný kooperačný rámec EULIZI a ostatných agentúr Agentúra bude mať možnosť e, vykonávať pilotné e, projekty a e, bude mať zodpovednosť aj v oblasti štatistike a kvality údajov. A tiež správa zohľadňuje skutočnosť, že Euliza bude vyvíjať nové systémy ako ETIAS, a e, informačný e, systém o e, trestnoprávnych záznamoch občanov tretich krajín. Tiež bude združovať manažment systémov, rozdielných informačných systémov ako VIS, Eurodac a SIS 2 a pokiaľ ide aj o nový e, systém, máme tu pozitívne skúsenosti s manažmentom týchto systémov zo strany agentúry a preto e, by sa e, tento postup mal rozšíriť aj tie novonavrhnuté e, systémy. Mám tu tiež odporúčania e, skupiny na vysokej úrovni pre interoperabilitu, ktoré zohľadňujeme v našom návrhu. E, a takisto aj 7. E, e, správu komisie z mája tohto roku e, v tejto oblasti. Samozrejme, ešte tu komisia pripravuje relevantné legislatívne návrhy, ktoré chce predložiť v decembri Eh, úlohou potom bude eh, hosting technických eh, systémov, bude táto agentúra pomáhať členským štátom pri implementácii systémov vynutých na európskej úrovni a pôjde aj o pomoc v oblasti napríklad EU e PNR a podobne. E, Tiež e, bude mať zodpovednosť za e, kvalitu e, údajov, ktoré sa budú vkladať. Bude tu teda kontrolný mechanizmus pre kvalitu údajov, ktorý bude zabezpečovať, aby nesprávne vložené údaje alebo nesprávne údaje boli automaticky identifikované centrálnym systémom, aby členské E, štáty, ktoré sú zodpovedné za vstupy, mohli e, údaje skorigovať a prijať postred, potrebné kroky. Po štvrté e, zohľadňujeme odporúčania Zbravnej rady agentúry EULISA. Bude mať širší mandát v oblasti výskumu, čo jej umožní prispievať k implementácii rámcových programov pre výskum a inovácie, pokiaľ sa tieto budú týkať rozsiahlých informačných systémov a biometrie. Chcem ešte spomenúť, že tento mandát sa nebude týkať výkonu výskumných projektov. Ide iba o to, aby na začiatku e, bola k dispozícii expertíza EULízy, e, tak aby teda táto agentúra mohla byť súčasťou diskusí a formovať vytváranie projektov. A to je tiež súčasťou uh, odporúčania správnej rady e, Tallinn, uh, a Sankt Johann in Pongau. Tieto, tieto sídla, technické pracovisko, aj záložné pracovisko, na tom sa nič nemení. V budúcnosti však navrhujeme, aby tu bolo paralelné aktívne fungovanie jednotky v Štrásburgu a v Sankt Johán. A chceme tiež zosúľadiť e, e, spoločný e, prístup a odporúčania o decentralizovaných agentúrach z júla 2015 a byť v súlade s novými finančnými nariadeniami. Preto navrhujeme zmenu viacerých ustanovení. Dva príklady uvediem. Eulisa bude hodnotená každých 5 rokov, nie každé 4 a mandát e, členov e, redakcie výboru bude predlžiteľný bez obmedzenia. Doteraz tam bolo obmedzenie Naposl- napokon e, chceme agentúre umožniť, aby v osobitných prípadoch podporovala členské štáty a komisiu bude mať úlohu najprv poskytovať poradenstvo členským e, štátom e, e, pri prepájaní národných systémov s centrálnymi a potom má pomáhať v osobitných prípadoch, ako v prípade utečenskej krízy v Grécku. Tiež bude možné podporovať komisiu v technických oblastiach týkajúcich sa nových alebo existujúcich systémov aj pokiaľ ide o štúdia, testovanie. A predtým, než skončím, pán predseda, chcel by som prejsť dôležitej otázke zdrojov e, finančné e, e, vyhlásenie, ktoré je tu pripojené, hovorí o tom, že agentúra má byť silne posilnená, aby mohla vykonávať tieto nové údaje. Všetky čísla, ktoré spomeniem, sa sú E, sa sťahujú na trojročné obdobie 2018 až 2020. 78,3 e, e, milióna eur bude potrebných pre túto agentúru. Hlavná časť viac než 56,6 milióna eur. Však nebudú čerstvé peniaze, ale budú pochádzať z transferu rozpočtových prostriedkov z, pre VIS a SIS teda e, z komisie pre agentúru. E, ďalšie prostriedky majú byť dispozícii pre štúdie a 8,7 milióna e, má ísť na dodatočné ľudské zdroje. Prosím, uvedomme si, že toto sú len zdroje vychádzajúce z tohto nového návrhu, ktorý som práve odprezentoval. Táto suma nezahrňa rozpočet pre nové systémy alebo na posilňovanie existujúcich systémov tieto zdroje sú spomenuté v iných legislatívnych návrhoch pre tieto systémy a či sa spomínajú vo finančnom hárku. Pokiaľ ide o ľudské zdroje, agentúra e, získa 50 dodatočných postov, aby e, mohla vykonávať svoje nové e, úlohy administratívne a technické. Teraz chcem prejsť k ďalšiemu postupu. Časový harmonogram, ktorý sa navrhuje, je, že spoločný prístup by sa mal na strane rady prijať v decembri Dúfame, že parlament e, e, e, sa takisto pousiluje tak, aby sme ešte v roku 2017 mohli začať s trialógmi, aby sme pozmenili nový právny základ čo najskôr v roku 2018. Je dôležité sa ponáhľať. Tieto ustanovenia sú veľmi dôležité preto, aby Euliza mohla úspešne sa pásovať s výzvami, ktoré sú pred nami v oblasti interoperability. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za vašu prezentáciu. Ako som uh, spomenul, pani Stevens bude nahrádzať pani Makovej. Takže nech sa páči, pani Stevens, máte slovo. Ďakujem, e, pán predseda. Áno, nahrádzam pani poslankyňu Makovej, ktorá dnes sa nemohla zúčastniť zasadnutia a ospravedlňuje sa týmto. V prvom rade by som chcela poďakovať e, komisii za e, jej vysvetlenie vo všeobecnosti. Veľmi vítam návrh komisie, ktorý má posilňovať úlohu a zodpovednosť agentúry, pokiaľ ide o existujúce systémy SIS, VIS a Eurodac aj e, teda možné e, nové e, rozsiahle systémy v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, o ktorých sa momentálne rokuje, ako systém entry-exit, ETS a upgradovaný kris. Tieto eh, nové systémy by mali byť pod jednou eh, strechou v rámci EULIZY, keď sa príjme nový právny základ, ako sa to už spomínalo. Tiež eh, vítam rozšírenie mandátu agentúry v iných kľúčových oblastiach ako výskum a vývoj, kvalita údajov, širšia možnosť v oblasti pilotných projektov, testovania a podobne čo by malo e, prispieť k zefektívneniu e, riadenia hraníc a zvýšeniu bezpečnosti a zlepšeniu boja proti kriminalite. Is... Otázka, aby boli v advokátne e, zdroje, je tiež veľmi dôležitá. Nové úlohy musia byť nutne spojené s, adekvátne, s adekvátnymi zdrojmi Tieto sú potrebné na to, aby agentúra mohla správne fungovať. A toto bude veľmi dôležitá otázka počas eh, našich rokovaní. A pokiaľ ide o diskusie na našom eh, eh, výbore na tému interoperability, pán komisár Avramopoulos spomína legislatívny návrh, ktorý má komisia predložiť v tejto oblasti do konca roku tu jeden dôležitý článok, ktorý e, explicitne hovorí o mandáte pre agentúru v oblasti e, interoperability. Dúfam, že všetci sa zhodneme na tom, že Eulisa je veľmi dôležitá a e, jej práca v posledných rokoch bola e, veľmi pozitívna. Teším sa na spoluprácu e, s ďalšími tenými spravodajcami a verím, že bude možné čo najrychlejšie posunúť mandát agentúry. Ďakujem veľmi pekne, Helga. Teraz sa obraciam na tieňových spravodajcov a v mene EPP. Teraz najprv. Ďakujem, som chcela poďakovať za, za návrh v súvislosti s EU LISA. Je jasné, že agentúra čelí veľkej výzve, čo sa týka zvládania migrantov a preto Posilňujem, posil, podporujem posilnenie mandátu tejto agentúry, taktiež navýšenie finančných prostriedkov a personálu, aby mohli lepšie plniť svoje úlohy. Návrh komisie sa zdá byť e, dobrým základom pre ďalšiu prácu, avšak čo týka detajlov, tak napríklad tam je ustanovenie ohľadom vytvorenia agentúry, technických aspektov a pridelených prostriedkov, tak tam je treba to sprecizniť. Teším sa na spoluprácu so spravodajcom aj s tými spravodajcami. Je nutné zaručiť, že na konci tohto procesu budú naplnené naše očakávania v súvislosti s reformou. A dúfam, že to všechno, všetko stihneme čo najskôr. Ďakujeme, Barbara. Grazie Presidente, anch'io desidero ringraziare il rappresentante della Commissione per... Ďakujem pekne eh, za veľmi jasné slova zo strany komisie. Ďakujeme za tento návrh som presvedčená, že revízia e, nariadenia e, pre agentúru EULISA predstavuje momentálne veľmi dôležitý krok preto, aby sme zabezpečili e, fungovanie tých najdôležitejších kompetencií agentúry. Na to je potrebný solidný právny základ, ktorý by umožnil agentúre vyvíjať svoju činnosť. V budúcich mesiacoch už zaznelo, má agentúra Eh, riadiť komplexné eh, databázy, ako aj nový ECRIS, eh, ETIAS a okrem toho bude mať prispievať k vývoju interoperability medzi týmito rozsiahlými systémami ako systém Entry-Exit, ETIAS, ECRIS ako sme však už e, v minulosti e, zdôraznili, dôležité je, aby interoperabilita e, systémov, ktorá je dôležitá, bola vždy vyvážená vysokou mierou ochrany práv a súkromia. Novinky, ktoré nám komisia predstavila, vítame. Dôležité je, aby agentúra mohla poskytovať priamu podporu členským štátom je to návrh, ktorý e, môže mať ešte väčší vplyv, ak by sa v texte objasnilo, že sa bude môcť poskytovať svoje služby aj ostatným agentúram, ktoré pôsobia v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti. Je to dôležité z pohľadu čoraz lepšej spolupráce a aj preto, aby bolo možné pracovať e, v väčšom e, pokiaľ ide o e, šírenie a vytváranie štatistík, e, toto je nová úloha Eulízy, ktorá je veľmi vítaná, ktorá zvýši efektívnosť. A tiež e, oceňujeme aj naplánovanie prác v krátkom časovom období, pretože je skutočne dôležité, aby sme vlastne túto prácu čo najrychlejšie ukončili. Eh, dúfam, že bude mať veľmi dobrú spoluprácu, eh, aby sme mohli čo najrychlejšie zadefinovať jasný mandát pre Eulisa, aby mohla táto čo najrychlejšie začať vykonávať svoje úlohy, ktoré jej boli zverené. Ďakujem. You, And... Ďakujeme, Katarína. A marie Kristín Zagoja. Merci, monsieur le président. Uh... Ďakujem pekne. Okay ide kvázi o generický postreh k všetkým tým vývojovým tendenciám, pokiaľ ide o tieto informácie, pretože e, umelá inteligencia je e, za určitých podmienok schopná robiť horšie či, či lepšie. My e, sme naozaj skeptickí, pokiaľ ide o systémy informatívne, ktoré nám vnúcujú momentálne. Chcem sa pridať k slovám vďaky e, za prezentáciu, pokiaľ ide o komisiu a chcem do určitej miery poďakovať za ten osobitný mandát pre EULISu. Táto agentúra bola za posledné roky posilnená E, osobitne výrazne v minulých mesiacoch, ale zdieľam e, predreč, e, výrazy, alebo teda názory predrečníkov. Tie prostriedky sú ak prostriedky nie sú na dostatočnej výške spolu zvyšova- so zvyšovaním kompetencií, nastávajú problémy. EULISA je kľúčom k bezpečnosti celého systému a záruk pokiaľ ide o túto tému. Nové prostriedky agentúry, ak chceme, e, e, keďže ja som viackrát navštívila e, priamo agentúru, podmienky, ktoré sú dramatické a excesívne, ale nie sú eh, rozmedzi toho, čo tá agentúra predstavuje. Tak som na jednej strane za, tuto, za tento nový návrh, ale trošku mám i obavy, pretože ma, sa bojím, že harmonizácia, interoperabilita, že to zvýši rizika, takže úloha agentúry, pokiaľ ide o otázku základných práv trošku ma e, naplňa obavami úloha e, niektorých e, agentúr Europol, Frontex. Pýtam sa, prečo sme nedali rovnaký mandát vo vzťahu k agentúram či štátom. Tu je podľa mňa určitá nekoherentnosť Problém bude, ak e, nebudú disponibilné prostriedky, pretože ak nebudú dostatočné prostriedky, tak pôjdeme smerom ku kontraktualizácii, to sa vyvíja už vo viacerých agentúrách a pokiaľ ide o bezpečnosť, to bude problematické. And, uh, for the Greens, Jan, please. Thank you very much <coughs> for the... Ďakujem za slovo. Podľa nás taktiež dôležité posilniť kapacity EU LISA, aby mohla riadne vykonávať svoje úlohy. Myslím si, že úlohou EU LISA by malo byť predovšetkým dohliadať na stabilitu a technickú kvalitu databáz, než analyzovať a spracovávať údaje, ktoré sú tam uchovávané. Takže to je trochu iný prístup. Máme tu agentúru, ktorá sa zaoberá tým, že chce zaručiť, že máme funkčné a bezpečné systémy, ktoré sú rôznym úradom k dispozícii, ale nikdy by to nemali byť policajné orgány a taktiež by agentúra nemala mať väčšie pravomoci než to, čo som povedal. To sú celkom veľké úlohy a právomoci, ktoré má EULISA. Myslím si, že je určite dôležité ju lepšie financovať, ale taktiež musíme zabezpečiť tieto databázy. To je veľká úloha. Taktiež musíme technicky harmonizovať štandardy v týchto databázach a taktiež každá databáza musí obsahovať príslušné relevantné údaje, tie potom musia byť vymieňané, na tom je treba pracovať. Ale taktiež je treba e, zaručiť, že práca, ktorú odvádzame, že budeme robiť lepšie, to je v rukách zákonodarcu a myslím si, že ešte v našom mandáte, v rámci mandátu by sme mali toto e, robiť, zaručiť, aby mohli dobre vykonávať svoje úlohy. Ďakujem. Ďakujem. Tiež chcem na úvod poďakovať komisii za prezentáciu. Myslím si, že je jasné, že práca EU LISA poskytuje zásadnú podporu e, hladkému fungovaniu európskych databáz. Je jasné, že pracujú dobre. Napríklad to vidíme na úspechu Schengenského informačného systému. Avšak toto nebola agentúra, ktorú si prijali všetci. Komisia mala svoje pochybnosti, a rada bola proti. Takže povedzme to jasne, EULISA bolo niečo, čo my sme si presadili a myslím si, že európskym občanom slúžila dobre. No od svojho založenia prišli od založenia prišli nové výzvy, nové problémy. No návrh komisie samozrejme vítame. Agentúra sa potrebuje novým okolnostiam prispôsobiť. A som si istá, som si istý, že spravodajca sa tomu e, určite prispôsobí a pani Kudriska, moja kolegyňa, bude skvelou tieňovou spravodajkyňou a ja taktiež sa chystám prispieť do celého procesu. Ďakujem. Ďakujem všetci kolegovia za tieto skvelé príspevky do diskusie, tiež za vaše zhrnutie. No a to bolo teda predstavenie návrhu správy. Je to dobrý základ pre ďalšiu prácu. Takže ďakujem za vaše príspevky všetci kolegovia. Teraz môžeme prejsť bodu 4. Pokiaľ ste všetci už pripravení, máme tu prezentáciu aktuálnej situácie zástupcom riaditeľa pre migráciu z DG Home. Všetci ste pripravení, takže ide to implementáciu európskych readmisných dohôd, predovšetkým s dôrazom na príslušný výbor, ktorý monitoruje uplatňovanie týchto dohôd. Takže budete hovoriť tiaľ. Takže pán e, Simon Mordiu zastupuje komisiu. Ako viete, kolegovia, komisia má povinnosť pravidelne parlament informovať ohľadom všetkých uzavretých európskych readmisných dohôd a každých 6 mesiacov musí taktiež podávať správy ohľadom ich implementácie, a ohľadom práce prebiehajúcej v príslušných výboroch v júli už sme sa mali stretnúť túto tému, bohužiaľ sme to museli odložiť. Komisia nám zatiaľ poskytla písomné informácie. No a predtým, že pánovi Mordiu dám slovo, tak by som chcel zdôrazniť, že z pohľadu výboru LIBE sledujeme znepokojenie problémy s s tými dohodami, ktoré budú sa brať napríklad s Afganistanom a z, alebo z Mali, kde to v podstate spadá do našej kompetencie. Ja neviem, kedy sme hovorili o Afganistane a o Mali, ale už tento týždeň to bolo. A je to otázka, ktorá je dôležitá. Takže viem, že pán Mordius sa určite vyjadrí týmto našim obavám a ďalším veciam. Takže ďakujem kolegovia, ktorí ste tu, aby ste diskutovali o tomto dôležitom bode. Takže Simon, prosím, teraz vaša prezentácia a potom otázky kolegov. Ďakujem, som veľmi rád, že to s vami môžem byť. Je to po tretíkrát za posledný mesiac, čo sme mali príležitosť vás informovať o hľadom aktuálnej situácie v tejto oblasti. Opakujem, že skutočne sme pripravení som to takto aj pokračovať. Ehm, čo sa týka štatistik, tak tie sme vám poslali v liste, takže nebudem vás zavalovať dnes ešte štatistikou ohľadom e, kľúčových myslím, toho. Takže začnem celkovým obrázkom. Posledné údaje z Eurostatu ukazujú, že v roku 2016 miera návratov v Európskej únii sa zlepšila o 9 ale toto čiastočne ozrkadluje väčší dôraz, ktorý kladieme na readmisie a začína sa to vyplácať, ale nechcela by som sa už tu potlapkávať po ramení, lebo si myslím, že to je príliš skoro. A Máme tu oveľa väčšie percento návratov osôb, ktoré pochádzajú zo Západného Balkánu a z krajín východného partnerstva, lebo vidíme, že tam dochádza aj k liberalizácii vízového styku a toto v kombinácii s radmistými dohodami vytvára väčšie stimuly a pre rýchlu reakciu. Takže tam sme boli zatiaľ najúspešnejší v navracaní neregulárnych migrantov teda do krajín Západného Balkánu a krajín Východného partnerstva. Čo sa týka ďalších tretich krajín, ktoré sú relevantné pre migračné toky, čo sa týka napríklad e, teda tých trás, ktoré vedú e, rôzne cez Stredozemné more, tak bohužiaľ napriek tomu, že sme tam z Európskej únie tomu nasa- na tam nasadili veľké finančné prostriedky aj personálne, tak si myslím, že ešte by naša politika tam mohla byť trochu úspešnejšia. Mohli by sme tam na, na dosiahnuť väčšie, väčšiu mieru návratov. Takže jedno, čo sme urobili, vytvorili sme e, partnerský rámec. E, spolupracujeme s mnohými africkými krajinami, zmobilizovali sme veľkú veľkú mieru zdrojov, taktiež diplomatické úsilie, aby sme riešili hlavné príčiny priamo v krajinách pôvodu aby sme navýšili reakčné kapacity tranzitných krajín. Dobrým príkladom by bol napríklad Niger, kde veľmi poklesli migračné toky smerujúce z Nigeru do Líbie. Toto je jeden z faktorov, ktorý potom vysvetľuje aj to, že cez Stredozemné moro prichádzalo minulý rok menej ľudí. No ale ďalej sú tu teda členské štáty, ktoré čelia veľkému návalu migrantov. Máme readmisné dohody s kľúčovými krajinami pôvodu v Centrálnej Ázii a v Afrike. Toto bol od začiatku náš cieľ ako súčasť koherentnejšej návratovej politiky. Ja hovorím o dohodách a nie zmluvách, pretože toto je dôležitý rozdiel. A politická realita je taká, že niektorí naši partneri by boli radšej trochu neviditeľnejší a nechceli by mať nejaké e, oficiálne, formálne politické zmluvy. No a myslím si, že by sme naďalej mali byť takýto pragmatickí, pretože nám to zatiaľ prináša výsledky. No a za posledný rok sa nám podarilo uviesť do, do praxe určité praktické postupy s viacerými štátmi. O tom pohovorím neskôr. No a jeden z kľúčových prvkov, ktorý sme sa snažili e, používať, e, bola e, komplexná páka musíme využívať e, e, dôveryhodné nástroje, pozitívne a negatívne, aby sa nám podarilo dosať naše ciele. Takže čo sa týka kľúčových readmisných dohôd a toho, ako hodnotíme výsledky ich fungovania, nebudem hovoriť o všetkých úplne do detajlov, pretože tie detaily máte v tom liste, ktorý som vám zaslal. Pokiaľ vás zaujímajú nejaké detaily, tak vám ich samozrejme rád zašlem. Zašlem, teda, pardon, začnem tou, tým vyhlásením Turecko-EU. Včera Komisia, ako si si možno všimli, schválila mnohé e, komunike, napríklad ohľadom vytvorenia e, Európskej pobrežná pohraničnej stráže, potom tam je e, oznámenie o partnerskom rámci a taktiež tam bola siedma správa ohľadom zaznamenanom pokroku pri implementácii dohody medzi EU Európskou úniou a Tureckom, ktorá naďalej funguje, naďalej prináša výsledky. Za jeden deň v októbri 2015 to bolo 10 tisíc ľudí za deň, ktorí prekročili hranicu a teraz je to za deň asi len 77 v priemere. Takže to veľmi pokleslo. No čo sa týka úmrtí v Egejskom mori, tento taktiež kleslo. Mali sme tam e, 1150 pred dohodou a 130 po dohode. To je stále ešte veľmi veľa, príliš veľa, ale oveľa menej, než to bolo predtým. A taktiež chcem zdôrazniť, že sa týka návratov z greckých ostrovov do Turecka, tak tých bolo dosť málo, napriek tomu, že tých ľudí prichádza oveľa menej, 77 denne, tak 21. marca 2016, čo tá dohoda bola aktivovaná až dodnes. To bolo dohromady 1896 migrantov, ktorí boli navrátení z Grécka a každý ten jediný návrat prebehol po individuálnom hodnotiacom procese, ktorý prebehol, pričom sa brali do úvahy konkrétne okolnosti každého jednotlivca. My spolupracujeme úzko s greckými orgánmi, čo sa týka návratov, ale taktiež sme napríklad finančne podporovali dobrovoľníkov na greckých ostrovoch. No a čo sa týka dohody EU-Turecko, tak chcem pripomenúť, že je plná implementácia vrátane readmisie príslušníkov alebo občanov tretich krajín. tak to taktiež ide ruka v ruke s dialogom o liberalizácii vízového styku. Čo sa týka tureckých občanov, za rok 2016 návratnosť bola asi 28%, alebo návrat bola asi 28%. To je o trochu viac než 2000, v roku 2015, ale ešte stále to nie je dosť. A Určité členské štáty EÚ hovoria, že ustanovenia dohody ešte neboli riadne rešpektované, napríklad čo tých dodržiavania lehôd, to, že sa ukladajú nejaké dodatočné kroky, ktoré nie sú stanovené v dohode, alebo že určité kategórie sú vyním vyňaté z readmisie. Čo týka dohody EU-Turecko, readmisné dohody, tak tam sú určité ustanovenia, ktoré sa týkajú štátnych príslušníkov tretich krajín a toto vstúpi do platnosti v oktobri 2017. Je to veľmi e, zaujímavé v kontexte a dôležité v kontexte e, liberalizácie vízového styku. Turecko zatiaľ to neimplementuje. Napriek tomu že jeden zo záväzkov Turecka v rámci našej dohody bolo, že by tieto ustanovenia prednostne uvedli do platnosti. Teraz sa ešte vyjadrím k Pakistánu. Myslím si na to pravý čas, keďže zajtra sa dohrá schôdza e, spoločného readmisného výboru medzi EÚ a Pakistánom. Tam sme videli obrovský pokles e, pomeru e, pakistanských občanov, ktorí boli navrátení do Pakistanu. 33% v roku 2015 a potom v roku 2016 to bolo 28%. E, a taktiež sme videli pokles v počte neregulárne vstupivších ľudí medzi rokmi 2015-2016, ale myslím si, že naďalej musíme ešte na tom pracovať, aby sme znamenali ešte väčší pokrok. Takže sa pokúsime spolupracovať s pakistanskými úradmi, aby sme mohli dodať väčšiu mieru previdateľnosti do našej spolupráce. Taktiež sme sa s Pakistanom stretli 28. februára a dúfam, že e, tá e, zajtrašia schôdza priniesie ešte lepšiu jasnosť do situácie, vytvorím určitú platformu, kde budeme riešiť problémy, ktoré, ktoré sme setkami pri, v rámci readmisných postupov. A máme tam pilotný projekt, ktorý začneme spúšťať v štyroch členských štátoch už na jeseň. Máme tam samozrejme zapojenie Europolu, Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a my taktiež podporujeme my centrá pre migrantov v Pakistáne a informačnú kampaň. A taktiež chceme šíriť osvetu ohľadom realitách migrácie. Nebudem hovoriť príliš dlho o východnom partnerstve, o Rusku, o implementácie rady s tým s týmito krajinami, pretože tamto prebieha do veľkej miery uspokojivo. Vidíme tam veľmi e, vysoké e, pomery miery návratu, napríklad 84% pre Ukrajinu, 57% pre Rusko Takže máme tam určité problémy s časovými lehotami, nie vždy sa rešpektujú, ale celkovo si myslím, že tam celkom pozitívne a taktiež aj podobné skúsenosti z krajinami Západného Balkánu, kde sme videli celkový nárast miery návratov vo všetkých krajinách Západného Balkánu. Takisto to bylo, bolo v roku 2015 84%, to je vysoké číslo a bolo to 109,5% v roku 2016. Ako to, že to viac než 100%? To ukazuje, že tieto krajiny účinne implementujú nie len rozhodnutia o návratoch, ale taktiež riešia aj prípady z minulých rokov. Takže toto je veľmi pozitívne a myslím si, že tam neboli nejaké významnejšie prekážky pri implementácii redmisných dovod s balkánskymi krajinami. Možno by som ešte sa trochu zameral na prebiehajúce rokovania ohľadom radmistných dohôd. Ja som niektoré krajiny schválne vynechal, nehovoril som nič o Šri Lanke alebo Kaverských ostrovoch. Mohol som o tom niečo pohovoriť, ale je to v liste, môžete sa k tomu vrátiť, pokiaľ budete chcieť. Ale chcem vám len načrtnúť tie prebiehajúce rokovania. Naposledy, keď som tu bol, tak mnohí poslanci hovorili, že by sa radi dozvedeli, čo sa tam presne deje. Takže momentálne máme Rokujeme o mandá- mandáte s Marokom, e, Čínou, Alžírskom a Bieloruskom. Máme teda rokovať s týmito štyrmi krajinami, čo týka Maroka, tak tam prebiehajú paralelne rokovania o radmisnej dohode a o e, dohode e, o udelovaní víz. Tam je to zatiaľ pozastavené. No a čo sa týka Alžírska, tak síce už je mandát, ale rokovať ešte nezačali, ale myslím si, že skoro začnú, takže tam zatiaľ malý pokrok. Čo sa týka Bieloruska, tam prebehlo štvrté kolo rokovaní s Bieloruskom už v júni a momentálne je tam určité pozdržanie pri penalizácii sme dohody nie, pretože by tam boli nejaké konkrétne problémy, ale je tam ešte pár vecí, ktoré sa týkajú dohody o sprostredkovaní a udelovaní víz, čo týka Číny. Tam sa paralelne bojuje, rokuje o dohode ohľadom boja proti neregulárnej a ilegálnej migrácii a o dohode, o radmisnej dohode, taktiež o dohode o, o udelovaní víz. Komisár Avramopoulos a jeho čínsky kolega sa stretli 4. mája tohto roka. A a rok 2018 je rokom e, cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou a myslím, že dovtedy by sme mali zaznamenať skutočne oveľa väčší pokrok, pretože momentálne e, to zatiaľ je dosť neuspokoje pre určité členské štáty, keďže nemáme readmisiu dohodu s Čínou. Taktiež sme spustili v oktobri a novembri minulého roka s Tuniskom, Jordánskou a Nigériou, ale zatiaľ tam malý pokrok. Prebehlo prvé kolo rokovaní, pokúsili sme sa dohodli, pokúsili sa dohodu s partnermi, potom uvidíme, ako to bude v druhom kole. Zatiaľ no, lepšie to vyzerá v Tunisku. Komisár Avramopoulos na poslednú návštevu v Tunisku dostal v dohode s tuniským kolegom, ohľadom toho, že by teda malo začať druhé kolo rokovaní. No a posledná vec, ku ktorej by som sa chcel vyjadriť, než sa vyjadrím k Afganistánu, chcel by som pohovoriť o e, radných dohodách v partnerskom rámci, pretože tu máme krajiny, ktoré sú časťou partnerského rámca, Etiópia, Senegal, Mali a Nigéria. Myslím si, že jedným z našich cieľov bolo to, že chceme zaznamenať pokrok v oblasti readmisií. No a napriek tomu, že sme tam prosím Európskeho trastového fondu investovali významné prostriedky, taktiež politicky sme sa snažili, ale aby som bol úprimný, je tam dosť malý pokrok zatiaľ, čo sa týka readmisií s týmito krajinami. Budeme naďalej na nich tlačiť, a nemôžeme zabúdať na to, že verejná mienka v týchto krajinách je dosť vratká. Taktiež sú tu otázky súvisiace s dodržovaním ľudských práv v niektorých, v niektorých týchto krajinách a myslím si, že by sme mali naďalej mať e, individuálny prístup ku každej z týchto krajín. Potrebujeme nejaké praktické e, dohody, ktoré budú právne nezáväzné, ale myslím si, že by to to mohlo viesť k navracaniu veľkých eh, počtov eh, migrantov. V roku 2017 sme tiež videli napríklad, že Guinea, Ghana a Slovenové pobrežie sú, ktoré, pochádzajú mnohí neregulárni migranti, taktiež prejavili ochotu a my sa pokúšame eh, identifikovať hlavné modality, prostredstvom ktoré by sme mohli posilniť našu spoluprácu, napríklad Guinea, tam ten pokrok od našej prvej výmeny názorov v apríli eh, bol dosť veľký. Zatiaľ sme si eh, vymenili určité osvedčené metódy, ako by sme mohli pracovať. A toto je kľúčové, pretože Guinea je jedna z piatich hlavných krajín na tej trase, ktorá vedie cez Cedrozemné more. Je to veľmi chudobná krajina. No a myslím si, čo sa týka nejakých záväznejších dohôd, tak to v tejto fáze asi trochu predčasné, ale čo týka overených, osvedčených metód, tak tie sme zatiaľ vymenili a myslím si, že to je taký prvý krok. A tieto krajiny ešte nie sú pripravené na plnohodnotné dohody. Podobne sa týka Bangladešu. Bol tam kolega DG Home, navštívil túto krajinu minulý týždeň No a ten, ten rozhovor o migrácii s Bangladešom trochu e, drhne, takže zatiaľ, čo týka nejakých štandardizovaných postupov hľadom návratov, tak tam to môžeme spustiť, ale naďalej je to nezáväzné. A členské štáty boli veľmi e, rozhodné, e, napríklad čo týka ich plánov uložiť obmedzenie vízového styku Bangladešu pretože Bangladeš bohužiaľ, čo týka readmisií, vôbec nespolupracoval, ale už sme tam zaznamenali určité pozitívne kroky. Bangladeš je kľúčovou neafrickou krajinou, čo týka prichádzajúcich eh, cez Stredozemné more. No a potom na záver ešte ohľadom Afganistanu. Viem, že mnohých z vás to dosť trápi. Minule sme sa o tom dosť dlho bavili. A myslím si, že dobrou cestou vpred sa ukázalo byť to, že vytvoríme účinný politický rámec na eh, umožnenie lepších návratov. No a predovšetkým ten útok, ktorý prišiel v Kábule v máji, tak bohužiaľ bolo trochu, um, le, bol len pár tých bilaterálnych dohôd o návratu medzi členskými štátmi a Afganistánom. Bolo navrátených len 250 ľudí, ale v roku 2016 sa viac než 6 tisíc ľudí vrátilo dobrovoľne. To je oveľa viac než rok predtým. Ako som povedal, toto je len od mája tohto roku a toho útoku, ale my sa snažíme tu našich ustanovení zaistiť e, možnosť dôstojného návratu týmto ľuďom. Takže to je všetko, pán predseda. Teraz môžeme o tom diskutovať. Dúfam, že som vám tak načrtol, ako to vyzerá eh, vo formálnych a neformálnych sférach. Ďakujem. Ďakujeme. Pripomínam vám list, ktorý ste si asi prečítali. A takisto, takisto máte tú podrobnú prezentáciu, eh, ktoré nám včas eh, dorušil náš host. Je to veľmi dôležitá a citlivá otázka. pondelok v rámci stretnutia EU afrického, takisto sme si to pripomenulo a určite budeme pokračovať kvôli neformálnosti rôznych e, právomocí, ktoré máme v tejto oblasti. Prejdem zoznam rečníkov. Teraz najprv pani Gomez. Chcela by som poďakovať za veľmi podrobnú správu. A želala by som si, aby váš text sa naozaj distribuoval, to by pomohlo. List bol distribuovaný. Ďakujem. Je tu určitý posun od pôvodných dojednaní k, naozaj k formálnym dohodám. Súvisí to so citlivosťou jednotlivých krajín, ktoré tu spomíname, ale mohlo by to byť e, e, účinnejšie u niektorých krajín. Má to i tie dopady, že neumožňuje sa tu alebo neuľahčuje sa tu kontrola, demokratický dohľad, ktorý bol obsiahnutý vo formálnej dohode. To dáva viac e, zodpovedností našemu parlamentu než národným. Potom ďalej uvedomujem si e, Zaujímavé informácie u Maroka a Alžírska. Z viacerých dôvodov eh, je tu eh, určitý tá patová situácia. Ten trastový fond pre Afriku priniesol málo výsledkov. Súvisí to so skutočnosťou, že niektoré z krajín ktoré boli cieľom, boli krajiny, ktoré s e, utečencov a migrantov vlastne posielajú. To je kvôli e, povahe opresívnych e, utláčajúcich režimov. To platí o Etiópii a Eritreji. Chcem sa spýtať, všímam si, všímal som si pri našich návštevách na Malte jednotlivý, jednotlivých lodí e, Euronavmet, Med, ktoré teda kontrolujú operácie v máji. Väčšina ľudí a hovorili nám, že tam bolo i tisíc ľudí, bola väčšina z nich z Maroka, z Bangladeša a z Nigérie. Väčšina z dôvodov, ktoré prichádzajú nie je kontrolovaná vládami, takže je zbytočné dojednávať dohody s vládami. Určite to platí o Nigérii, kde je to mimo kontroly vlády. Je to skôr problém riadenia tej krajiny. Na severe hlavne, odkiaľ väčšina ľudí prichádza. Mám otázku. A pritom dodám, že nepodporujem replikovanie stanoviska EU Turecko. Pokiaľ ide o naše prekračovanie základného práva v rámci dohovoru OSN o utečencoch. Mám otázku. Mohli by ste nám povedať, čo sa deje s Líbiou? Krajina, ktorá, eh, v ktorej viaceré eh, inštancie tvrdia, že vládnu. My podporujeme len jednu z nich. A koľko prostriedkov sa investuje? Sú tam rozhodne prípady týrania, otroctva, eh, špeciálnych táborov, UNHCR to vlastne formálne tam ani nie je. My vlastne financujeme masívnych zneužití e, ľudských práv a moderné, moderné otroctvo. Pani Veržia. Ďakujem. Chcem vám poďakovať za podrobnú správu. Bola to taká podrobná ochutnávka toho, čo sa všetko deje v rámci readmisie a dohôd readmisných. Aj v rozpore s týmito dohodami, hlavne v krajinách, ktoré majú tendencie porušovať právo, uvedomujem si, že zjavne nie sú vôbec práv, ľudskoprávne problémy s, v Číne či Bielorusku, pretože s nimi máme admisné dohody. To je naozaj zvláštne, najmä u Bieloruska, kde vieme, e, že ľudia, ktorých vraciame do Bieloruska, sú Čečenci. Tu mám naozaj e, veľké pochybnosti Takisto vychádzame z toho, že Eti- Etiópia je veľmi demokratická. Ja očakávam rokovania s Eritreou či Sudanom. Vieme, že vlastne navraciame ľudí do, týchto, do, do, na územie sudanské. Všimla som si vo vašich úvahách, e, že treba čakať 15, 15 minút a 43 sekúnd, kým zaznie prvýkrát slovo ľudské práva. Dobre som pochopila, že politiky v tejto oblasti sa začínajú vyplácať sa napriek e, snahám finančným a politickým, že sú tu dohody uspokojivé s mnohými krajinami, napríklad Ruskom, kde sa vôbec v tomto parlamente nehovorí o porušovaní ľudských práv, kde začínajú byť výsledky, že konzuláty a ambasády e, kladú prekážky. Hovorili ste o tom, keď vám to vyhovovalo, hovorili ste o percentách, keď vám to vyhovovalo, hovorili ste v absolútnych číslach. Mne sa to nezdalo veľmi koherentné. A v tom liste, ktorý som si pozorne prečítala, tak v podstate tu nie je e, celkové absolútne číslo. My ako Európsky parlament, hlavne náš výbor LIBE, by sme mali žiadať podrobnosti každú krajinu v absolútnych číslach v týchto politikách návratov. Nemáme tie čísla. A to je nepriateľné povedať, že je tu 9% nárastu e, miery návratov? Čo to znamená? Dúfam, že tie nástroje vám umožňujú perspektívne dať podrobnejšie štatistiky. Ale ďalej skonštatujem, že keď vám to vyhovuje, používate absolútne čísla. Napríklad, aby ste ilustrovali e, e, stanovisko k Turecku z 10 tisíc e, ľudí sme prešli na 75 e, z tisíc na 113 mŕtvych. Dá sa to spojiť s počtom ľudí, percentov úmrtí, ktoré narastá vo vzťahu k Stredomorí, pretože tieto dohody v skutočnosti, tieto politiky nutia a ženú ľudí do náručí pašerákov. A ľudia berú e, na svoje plecia čoraz viac rizík. A percento e, narastá aj v absolútnych číslach v Stredomorí. Keď si pozrieme celok Stredomoria, nie je to teda uspokojivé. Nie je uspokojivé mať úzke styky so všetkými africkými krajinami. Nemôžno povedať, že tieto krajiny nechcú skutočné medzinárodné dohody v tejto veci. To odoberá parlamentu práva a tiež to veľmi dobre vyhovuje EÚ nepovedať, že máme dohody s, tej, s tou čiernou krajinou. To všetko teda nie je uspokojivé a nemôže to byť na ľudskoprávnej e, úrovni akceptovateľné. A posledná otázka na koho sa vzťahuje návratová politika? Lebo môj dojem je ten, a vy ste to naznačili vlastne s Bangladešom, že to, čo sa zarátava, je počet ľudí, ktorí neregulárne prídu na územie EÚ a netýka sa to situácie tých ľudí. A ja opakujem a neustále budem opakovať, že, že e, právo na azyl. Kým nemáme celý európsky e, azyl, to nemá zmysel, pretože od krajiny ku krajine situácie previerky sú e, nepriateľné a nie sú rovnaké. A posledná vec, e, a tu ukončím, pretože spoločne pôjdeme budúci týždeň do Tuniska. Chcela by som vedieť, či e, rokovania s Tuneskom prebiehajú v skutočnom partnerstve a mobilite. A pokiaľ je o Čínu, máme tiež s Tuniskom dohodu o liberalizácii víz. Je to krajina v demokratickej transformácii a pokiaľ ide o liberalizáciu víz. Ďakujem. Pani Sargentini, nech sa páči. Ďakujem. A ďakujem e, komisii za list, ktorý je z 30. júna. Vážim si však skutočnosť, že tentokrát máme list, ktorý nám dáva faktickejšie e, informácie, čísla a že je to dobre zoskupené krajina od krajiny. Bola by sa mi páčila aktualizovanejšia verzia a však vážim si formu, ktorú máme. Zo pár vecí. Poprvé, e, vážim si e, a je dôležité, že sa snažíme nájsť spôsob na správne výkazníctvo k týmto otázkam. Viem, že sú to otázky, ktoré e, informa- neformálne dohody upredňujú pred formálnymi readmisnými do- dohodami, ako je to u Afganistanu, memorandum z Mali, ak je tu u tretích krajín e, výberom mať neformálnu formu, my musíme rešpektovať e, právo dobiť dozor. Tie formálne dohody žiadajú aj formálne možnosti dozoru. K Ukrajinám. Pakistán a e, nedobrovoľné e, návraty. A aký monitoring sa e, deje s týmito navrátilcami? Chcem to pochopiť. Viem, že máme povinnosť sledovať tých, ktorí sa vrátili a vidieť, či sa uchytili v spoločnosti. Afganistan, tá neformálna dohoda. Som členkou výboru DEVE, a tam sa obávame, že rozvojovú spoluprácu aj financovanie používame na e, reintegráciu ľudí, ktorí sa vrácajú z niektorých európskych krajín mimo hraníc, kde možno použiť rozvojové prostriedky. Máme tu teda predstavu o pozícii týchto návratilcov a kto z čoho to financuje. Bielorusko rokujeme o readmisnej dohode a uľahčení víz a vidíme e, e, návraty ľudí z Polska do Bieloruska u ľudí, ktorí sú skutoční utečenci, napríklad z Čečenska. Je toto súčasťou konverzácií? Nie je to len bieloruská otázka, ale i naša otázka v Polsku. Čo môžeme urobiť, aby situácia na polsko-bieloruskej hranici bola viac v súlade s európskym právom. A v neposlednej miere, pokiaľ ide o navrátilcov z Grécka do Turecka. Ako e, sa pripravujeme na výsledok e, súdneho procesu v Grécku, ktorý prebieha, ak súd rozhodne, že sírčania sa môžu vrátiť do Turecka, už tak si myslím, pôjde o obrovské množstvo ľudí. Ako sa pripravujeme na to, čo sa deje na strane gréckej a na strane tureckej? Ľudia sa e, budú vracať do krajiny, ktorá sa radikálne zmenila a nie k lepšiemu. Krajina, ktorá prepustila alebo uväznila väčšinu policajných e, dôstojníkov. Ja tu vidím na greckých ostrovoch e, e, naozaj rebelovanie ľudí a nevidím, že by Turecko naznačovalo nejakú, nejaké pochopenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi užitočný prínos. Diskutujeme tu ale len o možnosti e, o a Mohli by sme mať e, v novembri možno k neformálnym dohodám špeciálne stretnutie e, výboru a druhé stretnutie s komisiou. Pozveme pani Mogherini k tomu. Spomínam to už teraz, pretože na záver ma už nebudú počúvať Stretnem sa e, s Mogherini, e, s predsedom AFETu budúci týždeň. Spomínam to teraz, pretože to je všetko súčasťou prebiehajúceho našeho e, zacielenia sa na tie neformálne dohody a na právomoci v tejto oblasti. Takže to spomínam po vašom príspevku. Vieme, kolegovia, teda, že naša analýza pôjde ešte hĺbšie k týmto dohodám pán Lau ako ďalší rečník. Ďakujem. EKR je spokojné s kvalitou prezentácie, ale aj s povzbudivými v nej obsiahnutými informáciami. Podporujeme komisiu readmisné dohody, či už sú formálne alebo neformálne medzi EÚ a príslušnými krajinami Mám otázku, ktorú som v tomto kontexte už bol spomenul. Nedeje sa stále nič medzi EÚ a Somalskom alebo nejakou časťou Somalska, pokiaľ ide o budúč, budúcu možnú readmisnú dohodu. Ďakujem. Malen Bjork teraz, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Najprv by som snáď povedala, podobne ako kolegyňa z Argentíny, že príliš sa zameriavame na e, e, vyhostenie, návrat, že by toto mal byť klíč, kľúč k legitimite európskej e, utečeneckej politiky. To jednoducho neakceptujem. To je čosi niečo, to je prosím niečo, čo ste vy vytvorili populistické strany, ktoré e, budú možno podporovať túto politiku, ale legitimita v utečenskej a migračnej politike, tá musí prameniť z toho, že medzinárodné azylové právo my budeme rešpektovať, že budeme e, dôstojne prijímať e, utečencov, migrantov. A tak ako ste vy e, predniesli táto komuniken, už tak to je niečo, čo nemôžeme prijať. My v Švedsku stretáme ľudí, ktorí majú naozaj strach, skrývajú sa, sú osamelí, utekajú ľudia, ktorí majú naozaj strach ísť do školy, k lekárovi, žijú naozaj v tieni spoločnosti a nemôžeme sa uh, E, takýmto spôsobom starať o deti, ktoré takto žijú v Švédsku. Za to sa hambím a európska politika k tejto politike prispieva vrátane švédskej vlády v Švédsku. Teraz e, prebieha hnutie e, smerujúce k zastaveniu návratov do Afganistanu. Ale Afganistan, ako vieme, určite nie je bezpečná krajina ako hovorí, povedala kolegyňa zo strane zelených, nevieme, čo sa stane s tými, ktorí sa vrátia do Afganistanu. Ľudia, ktorí jednoducho budú e, vypustení v Kabule. Mali by sme zastaviť tie vyhostenia a dovtedy, e, by, kým nebudeme vedieť, čo sa deje, by sme ich mali zastaviť. Máme jednoducho takúto morálnu povinnosť. Otázka tiež nie, koľko za to plynulo v peňazí zjavne vraj čoraz menej, ale chceli by sme vedieť, koľko na to vydávajú jednotlivé členské krajiny, ak chceme vidieť, či je to účinný spôsob vydávať prostriedky. A ako povedali kolegovia, musíme si dávať pozor, pozor a zabezpečiť, že máme viac demokratickej kontroly, demokratickú dohľad nad tých, týmito dohodami s tretími krajinami Nemôže byť, predsa byť prípustné, aby celková e, zahraničná politika bola e, zameraná na to, aby sme uzatvárali dohody s týmito krajinami o návrate. Musíme chrániť azylové právo a starať sa o zrovnoprávnenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne, Klod. Chcela som sa stručne vyjadriť k tejto téme týkajúce sa ľudských práv a e, základných práv. Keď e, sa títo ľudia e, navrátia, ako komisia môže naozaj zabezpečiť, e, že v ich e, krajinách pôvodu budú e, rešpektované ich základné práva, ľudské práva a ďalší bod. E, Môžete nám povedať, že tí, ktorí sa vracajú, e, nebudú e, ohrozovaní násilím? Prednedávnom som bola v Nigérii, kde som sa mm, zúfalo snažila nájsť centra, kam sa umiestnia repatriované osoby. Naozaj to bolo ťažké. E, takže v týchto riadmisných e, dohodách sa spomína niečo v tejto oblasti, nejaká kontrola, monitoring osôb, e, E, potom na tomto teritóriu a potom navraty do Líbie. E, venuje sa ťa, venujete sa tomu, kam títo ľudia putujú, kde sú umiestnení, e, zabezpečujete ich be- bezpečnosť, rešpektovanie ľudských práv. Chcem sa spýtať, dnes tu máme stratégiu posilnenia dohody partnerstva medzi EÚ a Africkou úniou. Každý deň o tom diskutujeme. Mali by sme skôr e, zintenzívniť legálne cesty pre žiadateľov o azyl, e, ľudské koridory, e, migrácie. Treba bojovať proti nerovnostiam. A tiež demokratická otázka je dôležitá. Veľmi veľa mladých ľudí dnes žiada odpovede, ale sú obeťami často nesprávnych politik, chýba solidarita viacerých členských štátov. Ak e, ju nebudeme mať, bude ťažké e, posilňovať aj dohody partnerstva s tretími krajinami. E, takže zaujímavé ma odpovede na tieto otázky, či sa monitoruje, či sa sledujú títo ľudia a či takéto niečo ošetrujú tieto dohody. Ďakujem pekne. Napokon pán Jurek.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 E, tieto e, incidenty tu sú a treba e, sa teda aktivovať v prípade trestnoprávnej činnosti. Takéto možnosti tu sú. sú tu prípady teroristických činov, je aj v USA jeden veľmi známy prípad, ale samozrejme nedá sa zovšeobecňovať. To, k čomu došlo v Polsku, sú Čečení e, Raj automaticky e, e, vlastne neakceptovaní. Nie je to však pravda. Počas čečensko-ruských ruskej vojny Polsko bola krajina, ktorá akceptovala najviac čečenských utečencov. Je mi ľúto, že tlač tak veľmi nereagovala, veľmi málo písala o kooperácii medzi nemeckými tajnými službami a nami, pokiaľ ide o čečenskú imigráciu. Išlo tu o hrozbu pre mnohých ľudí, ale ak tu máme nejaké jednotlivé prípady, ojedinele, napríklad vieme veľmi dobre, že e, Čečeni na Blízkom e, východe e, bojujú v rámci extremistických e, skupín, ale nedá sa, e, nedá sa zovšeobecňovať, takže varujem pred e, nesprávnymi informáciami. Ďakujem veľmi pekne, Soraya, iba na minútu. Ďakujem pekne, budem hovoriť po švedsky. Následujúca otázka a to odsúvanie mladých ľudí. Afgánska vláda jasne povedala, že E, táto krajina nie je bezpečná. Mladé e, dievčatá, ktoré ušli z Afganistanu a majú za sebou túto dlhú cestu do Švedska, vnímať ich ako... E, tieto dievčatá sú e, vnímané ako ľahké dievčatá a sú zatýkané, keď sa dostanú naspäť do Afganistanu. nie je možné za takýchto okolností eh, mladých ľudí odsúvať do Afganistanu, eh, pričom eh, vieme, čo sa tam potom s nimi deje. Je to snáď horšie než do iných krajín. Čo ako EÚ môžeme v tomto robiť? Ďakujem pekne. Predtým, než slovo dostane opäť Simon Mordieu, súhlasím s pani Sargentini v tom, že Ehm, máme tu tento ehm, list, ktorý nebol dobre štrukturovaný. Bude tu prezentácia, sú tu odpovede, ale z dnešných príspevkov členov nášho výboru je, je zrejmé, že Afganistan, Mali, Líbia eh, sú skloňované v mnohých diskusiách a bude to um, ešte pokračovať, pretože tento Výbor žiada, aby eh, tu bola vyššia miera zodpovednosti zo strany komisie, ESVČ. Toto by malo vedieť viac o jednotlivých krajinách. Chceme tu mať permanentné a lepšie eh, štruktúry zodpovednosti, ktoré by sa nemali obchádzať. Takže aj na, z tej inštitucionálnej stránky aj eh, z tých ostatných potrebujeme tie najlepšie možné odpovede. Ako povedala pani Sargentini a ostatní, um, toto je potrebné na permanentnej báze. Takže ak by si uh, sa mohol pomenovať týmto bodom, tak dobre ako vieš, chcem môžete povedať aj kolegom, že budeme pokračovať uh, v tejto diskusii v novembri. Ďakujem pekne. Mm, pán predseda, ďakujem aj za e, záujem členom tohto výboru. E, ja e, som skrátila moju prezentáciu, aby som mohol vám poskytnúť čo najviac informácií. Je dôležité podľa mňa, aby ste mali prístup k informáciám. Cena, ktorú som za to zaplatil, bola, že som bol možno príliš stručný, keď som vysvetľoval tie niektoré základy Napríklad e, e, niekto, kto žiadal o azyl, nebol vrátený bez toho, aby e, prebehol plne individualizovaný azylový proces v jeho prípade. Takže toto nie sú ľudia, ktorí sú zraniteľní, prichádzajú do EÚ a že by boli vlastne naložení naspäť na lietadlo a vrátení tam, odkiaľ prišli. Nie, títo ľudia majú za sebou plne individualizovaný E, azylový postup a e, jeho výsledok nebol pozitívny, preto v súlade s medzinárodným právom sú vrácaní domov. E, je dôležité nestratiť toto z pamäti. Jeden z poslancov povedal, že potrebujeme reformu spoločného azylového systému. Chcem vás ubezpečiť, že my s tým plne súhlasíme neustále rozmýšľame nad spôsobmi, ako postúpiť rokovania, aby, a, a posunúť rokovania ďalej v parlamente aj na rade v tejto oblasti a vytvoriť skutočný mechanizmus solidarity v EÚ a zabezpečiť, aby krajiny ako Grécko a Taliansko ktoré sú vystavené nadproporčnému tlaku, e, zažili dostatočnú mieru e, solidarity, pretože e, to je jedna zo základných hodnot EÚ. Takže E, nespomínal som tieto e, podmienky, ktoré treba splniť predtým, ale to bolo len preto, že som chcel šetriť časom. Nebolo to preto, že by som si myslel, že nie sú dôležité. Ja e, som veľmi hrdý teda, že žijeme v únii, ktorá rešpektuje všetky tieto E, princípy. A teraz k tomu listu e, prišiel v júni, pretože pôvodne sme e, chceli viesť túto diskusiu 7. júla, ale museli sme túto diskusiu presunúť, lebo Libe malo na programe iné body. Pokiaľ ide o štatistiku, komisia nič neskrýva, toto všetko je k dispozícii e, na verejných, e, e, verejných zdrojoch, všetko je to k dispozícii na Eurostate. Ale ja som pripravený poskytnúť nielen percentá, ale aj konkrétne čísla a postupne, ako budeme prehlbovať spôsob našej spolupráce, môžeme tiež zlepšiť materiál, ktorý vám poskytnúť poskytujeme na základe niektorých z tých konštruktívnych návrhov, ktoré tu dnes zazneli. Veľmi radi tam urobíme. Ale samozrejme, eh, pozrieme sa na ten eh, list, ktorý sme poskytli a dáme k dispozícii nielen percentá, ale konkrétne čísla. Či je to pán eh, komisár Avramopoulos, Matias Rute alebo ja, kedykoľvek vás bude zaujímať venovať sa detailom, jednotlivým krajinám, formálnym, neformálnym, dohodám. Vždy sme k dispozícii, je to súčasť našich povinností prísť sem a zdieľať s vami všetky informácie, ktoré máme. A teraz tým špecifickým otázkam, ktoré zazneli. Začnem s pani Gomez, ospravedlňujem sa, ak správne nevyslovím všetky vaše eh, mená. Minulý týždeň som mal operáciu oka a ešte eh, tak dobre nevidím. Pani Gomez, e, spomínali ste Alžírsko a Maroko, čo sú tie hlavné problémy. Naši partneri často hovoria, že obzvlášť e, je to tá klauzula o e, štátnych príslušníkov tretich e, krajín, ktoré sa im nepáčia. Nie je to vždy také jednoduché. Maroko, Španielsko napríklad veľmi dobre funguje na základe bilaterálnych dohôd, ale treba povedať, že teda v praxi sú tu naozaj obavy týkajúce sa akýchkoľvek obav, pokiaľ ide o vracanie ich vlastných štátnych príslušníkov, ale e, oni udávajú ako dôvod e, e, štátnych príslušníkov tretich krajín. E, e fond pre Afriku nepriniesol vôbec málo výsledkov, to som nechcel povedať. Čo som chcel povedať je, že pokiaľ ide o e, rámec partnerstva, obzvlášť pre tieto krajiny, týkajúce sa krajiny pôvodu, nie krajiny tranzitu. Ehm, v tejto oblasti je ehm, trošku ťažké nájsť zatiaľ konkrétne výsledky, pokiaľ ide o readmisiu a návraty. A pokiaľ ide o ehm, stredomorskú cestu, trasu, chcem povedať, Európska únia ani žiaden členský štát nerobí návraty do Líbie. To sa nedeje. A pokiaľ ide o všeobecný eh, obraz, ktorý som načrtol, chcem túto príležitosť využiť na to, aby eh, som vám poskytol určité štatistiky. Zažili sme zníženie eh, v mesiacoch júl a august z mnohých dôvodov. Toto možno bude téma pre nejaké ďalšie stretnutie. Ja môžem vám poskytnúť detaily. Napríklad, pokiaľ ide o august 2017, počet príchodov v auguste 2017 bol 3900 to je e, zníženie oproti augustu 2016, e, kedy sme mali 20 tisíc príchodov, takže percentuálne je to zníženie 82 Pokiaľ ide o tie hlavné e, národnosti, tých, ktorí prichádzajú, keď sa pozrieme na tých 5 najviac zastúpených, tam máme Nigériu, Gineu, Bangladeš. E, tento počet e, sa však v posledných e, týždňoch znížil, pretože Líbia teraz prestala udelovať víza na letisko, potom pobrežie, Slonoviny a Mali. Okrem toho by som chcel povedať, že finančne silne podporujeme štyri projekty v Líbii. Pravdepodobne najvýznamnejším bude Eh, program eh, OSN, IOM, ale aj UNICEFu. A eh, o čo nám ide v týchto naozaj veľmi zložitých podmienkach, je zabezpečiť, aby kvalita týchto strašných centier, kde títo migranti sa nachádzajú, sa zlepšila. IMO tiež je aktívna, aby poskytla ľuďom E, ktorí nezískajú azyl v Európe, e, e, návrat zdarma do ich krajín pôvodu. Viac než 6 tisíc ľudí bolo dobrovoľne takto navrátených z Líbie prostredníctvom IOM. Pred dvoma týždňami libyský minister vnútra sa som stretol v rámci jedného podujatia a tam sme zvoraznili, že naozaj si tu želáme naliehavé zlepšenie e, podmienok, e, ktoré v týchto centrách vládnu. A ľudia, ktorí e, Takže, takže treba tu zlepšiť podmienky. Tí, ktorí potrebujú ochranu, tí by mali mať zabezpečený prevoz do Európy a podobne. Takže tu ide o veľmi významné finančné položky e, e, e, pre 40 tisíc presídlení, takže dôležité je, aby členské štáty zaomreli aj o Líbiu, Niger a Etiópiu, tak aby tí ľudia, ktorí potrebujú ochranu, e, e, mohli sa dostať do Európy bez toho, aby platili za prevádzačov a, aby e, nebolo potrebné, aby riskovali svoj život. Takže to sú legálne cesty obzvlášť pre ľudí, ktorí potrebujú ochranu, ale takisto aj pre určité typy ekonomických migrantov, ktorí sú zruční a tiež ich v EU potrebujeme. Uh, E, toto by mohlo e, byť súčasťou e, manažovania migrácie. Nemali sme vnímať migráciu iba ako hrozbu. A pokiaľ ide o Etiópiu, myslím, že pani Veržia položila túto otázku. Chcem opäť povedať, že rešpekt ľudských práv a základných slobod je e, základnom dialogu medzi EÚ a Etiópiou aj v oblasti e, migrácie. E, postupujeme podľa týchto princípov služby pani Mogherini naozaj s určitými obavami sledujú nedávny vývoj v Etiópii a vidíme tu zhoršovanie sa toho naliehavého stavu a všetko toto je zohľadnené počas naozaj individualizovaných e, e, žiadostí teda azylových postupov v EÚ. EASO e, tiež má začať poskytovať harmonizované údaje o krajinách, ktoré by boli k dispozícii jednotlivým azylovým službám členských štátov, ale ako niektorí z vás spomenuli vo svojich vystúpeniach, treba, aby členské štáty popracovali ešte viac v oblasti harmonizácie, pretože ešte stále máme veľmi e, odlišné miery e, uznávania medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ. K e, tej otázke refoulement, to nie je kľúčový princíp v oblasti návratov. Nikto nie je E, vlastne tomu e, podrobený, No a pokiaľ ide o e, monitorovanie, na si sa pýtali viackrát, nie vždy je to jednoduché, pretože niektorí z tých, ktorí sa vracajú, nechcú byť vždy monitorovaní. Ale to, čo robíme s IOM v tejto oblasti, eh, momentálne beží viacero pilotných projektov. Jedným z nich je napríklad program v Pakistáne, kde presne monitorujeme, čo sa deje. Ale dôležitým nástrojom pre eh, efektívnejšie monitorovanie je, eh, keď E, tieto návraty sú súčasťou určitých reintegračných e, balíčkov, pretože to e, podnecuje dobrovoľné návraty, ale pomáha aj monitorovaniu. Je to totiž to súčasťou tohto reintegračného balíčka. A potom, pokiaľ ide o otázku návratov z Polska do Bieloruska, musím priznať, že Eh, o tomto neviem, ale eh, budem sa snažiť získať bližšie informácie. Myslím, pani Žolina dnesla túto otázku k otázke, čo môžeme urobiť pre sírčanov, ktorí eh, potenciálne sú vracení do Turecka, ak teda E, grécky súd rozhodne, že to bude umožnené. Musím vo všeobecnosti povedať, že toto e, ukazuje, e, ako sa implementuje dohoda medzi EÚ a Tureckom, plne rešpektujúc medzinárodné právo, ženevský, dohovor a fartu. Každá osoba je totiž podobená individualizovanému azylovému procesu a počet návratov z Grécka do Turecka je ešte stále nízky Eh, povedal som, že doteraz to bolo 1800 ľudí, ale pokiaľ viem, je tu vysoká miera uznávania. Nikto eh, z tých, ktorí požiadali o azyl, neboli vrátení do Turecka. Ale ten záväzok, ktorý eh, Turecko dalo pre sírčanov a podmienky, ktoré sú k dispozícii v Turecku, pokiaľ ide o prístup na trh práce, ubytovanie, zdravotníctvo, prístup ku vzdelávaniu nám e, umožňuje, že obzvlášť pre Sýrčanov Turecko je bezpečnou treťou krajinou. A jedna z tých vecí, ktorú robíme, a je to dosť efektívne, je finančná podpora v rámci e, e, prostriedku pre utečencov pre, teda v Turecku. Nejde to priamo o tureckej vláde, je to priama podpora utečencov v Turecku a e, tam zabezpečujeme, aby všetky e, e, deti mladší než 18 rokov chodili do škôl, aby sa hradili náklady na zdravotné ošetrenie v Turecku a toto by bolo samozrejme súčasťou e, návratov e, sírčanov, ak by e, sa tu počty nejako signifikantne zvýšili. V otázke pána Halaho nie, nemáme zatiaľ žiadne diskusie so Somálskom týkajúce sa návratov. Pani Kienge, opäť chcem zopakovať, že E, je potrebné podľa európskeho práva rešpektovať ľudské právo, ľudské práva, základné slobody. Návraty do Libie nie, sa vôbec nekonajú. A napakujem len to, čo ste povedali vy. E, naozaj solidarita je potrebná predseda komisie vo svojom liste prezidentovi Maďarska bol v tejto oblasti veľmi jasný, otvorený. Dôležitá je samozrejme legislatíva v jednotlivých členských e, štátoch a zraniteľnosť maloletých sa vždy e, zohľadňuje aj pri rozhodnutiach o návratoch, ale nutne to neznamená, že e, nikdy nedôjde k e, návratom maloletých do ich krajín pôvodu. Avšak v tomto špecifickom prípade, ktorý ste spomenuli, e, mladých dievčat z Afganistanu, opäť, pokiaľ viem, mladé dievčatá bez prievodu z Afganistanu sa nevracajú Dúfam, že e, som vám bol nápomocný. Možno boli niektoré aspekty, ktoré som nemohol sa presne zodpovedať, ale veľmi rád e, sa s vami spojím bilaterálne alebo iným spôsobom vám poskytnem presnejšie informácie neskôr. Ďakujem veľmi pekne pán Mordiu, aj e, vášmu týmu. Toto je otázka, e, kde by sme mohli e, veľmi ľahko diskutovať dlhšie. Je ale zrejme, že pán Modu k nám sa rád vráti a za to na ďalšie otázky. Takže ďakujeme vám aj vášmu týmu za to. Pre nás e, tu ale vstáva otázka zintenzívnenia, posilnenia schopností e, zabezpečiť e, zodpovednosť tejto oblasti, ako už povedali členovia výboru, nechcem to opakovať. Takže my chceme zostrovať našu pozornosť na túto oblasť. Budeme mať teraz stretnutie v novembri. A len s komisiou, ale aj s SVČ. Budeme hovoriť o špecifických krajinách, ale taktiež je otázka, ktorá nakoľko zareagujete potom na naše komentáre. A budúci týždeň je um, zasadanie AFETu, tam taktiež budeme hovoriť o tejto téme, ale ďakujem vám, Simon, aj e, vášmu týmu za to, že ste sa vyjadrili dnes k otázkam mojich kolegov. Taktiež ďakujem kolegom za ich otázky, boli veľmi intenzívne. No a o chvíľu sa dostaneme, pozrieme do Tuniska, takže tam budeme aj o tejto téme prioritne hovoriť. Ďakujem vám kolegovia. No a vraciame sa, alebo vrátime sa k tomuto bodu čoskoro. Milí kolegovia, začíname trochu s kozom. Ospravedlňujem sa našim hostom. Bod 10. Boj proti afrofóbii. To je ďalší bod programu. Krátko to len uvediem. Černosí čelia v celej EÚ diskriminácii, ale my chceme teraz hovoriť o tejto téme, pretože ENA, Európska agentúra proti rasizmu, prišla so správou o stave tejto otázky v EÚ. A máme tu člena správnej rady ENA, ktorý s nami dnes o tom prišiel pohovoriť. ENA, táto agentúra taktiež e, zdôrazňuje diverzitu v rámci našej inštitúcii už sme o tom hovorili aj v priebehu posledných týždňov, takže mnohí poznáte túto agentúru. A Karen, veľmi rád vás tu dnes vítam, že k nej budete hovoriť o tejto dôležitej otázke. Prosím, môžete hovoriť tak maximálne 10 minút a potom prídu otázky od mojich kolegov. Prosím, môžete hovoriť. Ďakujem a vítam vás. Ďakujem, ďakujem. Pán predseda, vážený poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, ako členka správnej rady NA, Európska e, sieť pre proti rasizmu, už bolo povedané, vítam rozhodnutie výboru LIBE venovať špecifický bod programu téme e, rasizmu proti ľuďom afrického pôvodu v Európe. Ďakujem, že ste nás pozvali, aby ste sa vyjadrili tejto téme. Toto je prvá oficiálna diskusia špecificky o afrofóbii v rámci e, LIBE. V tomto parlamente NA a ADI, e, antirasistická diverzitná skupina, zorganizovali v parlamente už niekoľko e, akcií, ale bohužiaľ len diskusie nestačia. Musíme naplánovať konkrétne kroky, ako konať. Ja vás môžem pozbudiť vo vašich úsiliach týka tejto témy, um, k výzve o uznesenie výboru LIBE, ktorá, ktoré žiada komisiu o špecifické kroky. NA je jedinou celoeurópskou sieťou mimovládnych organizácií, ktorá bojuje proti eh, diskriminácii a rasizmu a taktiež spája eh, rôzne komunity. Máme silnú expertízu hľadom afrofóbie aj eh, iných form rasizmu E, taktiež sme vydali knihu ohľadom ľudí afrického pôvodu a čiernych Európanoch a taktiež komparatívnu správu, ako už bolo povedané, ohľadom afrofóby v Európskej únii. Chceli by sme e, napadnúť nejaké ospravedlenia pre to, čo E, pretože sa nekoná, že sa proti tomu to nič nerobí. Mm, môžete si to nájsť na našej webovej stránke. Afrofóbia ako taká je špecifickou formou rasizmu a toto sa vzťahuje k akémukoľvek e, násiliu alebo diskriminácii, e, ktoré pramenia z historických stereotypov a diskriminácie, ktoré potom vedú k dehumanizácii černých ľudí afrického pôvodu. Afrofóbia, toto je rasizmus proti čiernym ľuďom. A nie je to fóbia ako taká, rovnako ako homofóbia alebo islamofóbia nie sú iracionálnym strachom, ale formami diskriminácie. Rasizmus proti černochom e, koreluje s e, historickou históriou e, kolonializmu a obchodu s otrokmi a toto už uznal mm, komisár pro ľudské právy Rady Európy. Bohužiaľ, nemáme v Európskej únii žiadne e, štatistiky, takže nepoznáme presné čísla, ale odhaduje sa, že e, v Európe je 15 miliónov ľudí afrického pôvodu a čiernych Európanov. Je jasné, že ľudia afrického pôvodu sú jednou e, z najväčšou minoritnou skupinou v Európe, a ktorá stále rastie. V každých členských, vo všetkých členských štátoch sú černosy, v balských krajinách je to len um, veľmi malé percento, napríklad v Holandsku je to 4 až 5 Niektorí z nich náležia k nedávnym migračným skupinám a niektorí už sú európskymi občanmi a ich eh, rodiny už sú celé eh, generácie a celé staročia v Európe. Ľudia Euró- afrického povodu a eh, čierni Európania sú často obeťami násilia a kriminality, rasistickej kriminality. Až 33 subsaharských Afričanov v Európe sa stalo obeťou aspoň jedného rasisticky motivovaného zločinu za 12 mesiacov predtým, čo bola vykonaná štúdia. Napríklad e, africkí Švédi sú, boli e, skupiny, ktorá bola najviac vystavená e, zločinom z nenávisti zo všetkých skúmaných skupín a bol tam obrovský nárast v porovnaní s rokom 2008. V roku 2015 jeden muž troch ľudí ubodal k smrti na trohatanskej škole vo Švédsku. Bolo to klasifikované ako rasistický útok. E, diskriminácia, profilovanie, toto všetko sú dlhotrvajúce otázky. A napríklad, čo týka iniciatívy Open Society Justice, tak tam sa ukázalo v, jednej, v jednom prieskume, že čierni alebo černosí majú 6 krát väčšiu šancu, že ich policia zastaví, než belochov. V Spojenom kráľovstve e, bola 6 krát väčšia šanca, že policia zastaví a prehľadá černocha, než belocha. V Nemecku neustále popieranie tej skutočnosti, že Černosí sú rasovo profilovaní, vedie e, k tomu, že sa e, páchatelia takých, alebo tí, čo dopustia takéto rasové profilovania, že nie sú dostatočne stíhaní. A vidíme, že napríklad v rôznych úradoch sú černosti podzastúpení. Napríklad v roku 2017 taktiež prebehlo viacero prípadov násilia proti Černochom zo strany policie, vrátane e, smrti dieťaťa v Rusku a taktiež e, ďalšieho prípad vo Francúzsku vo februári v Nemecku. Tam bol prípad Uji Jello, ktorý zomrel v policajnej cele v, roke, v 90. rokoch. Tento prípad bude opäť e, znovu vyšetrovaný tento rok konečne. Vieme, že ľudia afrického pôvodu sú napríklad v mocenských pozíciách notoricky podzastúpení. Je tu pár čiernych politikov a pre tých diskriminácia a rasizmus dostala otázka, proti ktorému sa na každodennej báze bojovať ako ukazuje napríklad prípad pani Sesio Kienge, europoslankyne. Prístup k vzdelávaniu, k zdravotníckým službám, k pracovným pozíciám, tam sú Černosi často najdiskriminovanejší. A je tu, eh, treba, eh, máme tu určité legislatívne eh, záruky, ale realita je taká, že diskriminácia je naďalej alarmujúca. Stereotypy ohľadom Afriky a ľudí afrického pôvodu pochádzajú ešte z koloniálnych dôb a tieto e, prevažujú v takmer každej e, európskej krajine. Napríklad v Holandsku blackfacing, využívanie černého make-upu, aby ste e, reprezentovali alebo zastupovali charakteristiky, stereotypické charakteristiky čiernych ľudí. Toto sa nadalej využíva napríklad pri oslavách svätého Mikuláša. Ďalej, čo sa týka e, Černochov, ktorí sú nedávni migranti, ale aj takých, čo už e, žijú dlho v Európe, tak všetkých sa to, ich to týka a tu pokusí diferencovať medzi eh, legitímnymi eh, azylantami a eh, ekonomickými migrantami. Tie vedú k tomu, že sa generalizujú celé skupiny a sú to ľudia, ktorí zomierajú a pretože sa snažia dosiahnuť Európu. No a európske členské štáty majú v rámci medzinárodného európskeho práva povinnosť zaručiť, že Černosy budú mať rovnaký prístup k právam a že nebudú diskriminovaní. V roku 2015 eh, valné zhromaždenie OSN taktiež eh, vyhlásil toto 10 ročie za 10 ročie ľudí afrického pôvodu a vyzvalo k boju proti E, boju za spravodlivosť a proti diskriminácii. Napriek tomuto e, rasistické zločiny a rasová diskriminácia je veľmi rozšírená a je na čase, aby táto situácia si vyslúžila pozornosť, ktorú si zaslúži. Sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré by bolo treba riešiť. A my dúfame, že v budúcnosti prebehne e, špecifické vypočutia, že prídu ďalšie uznesenia na túto tému aj zo strany Európskeho parlamentu. A momentálne ENA vyzýva predovšetkým štyrom krokom. Poprvé, výbor Libe by mal schváliť uznesenie ohľadom boja proti afrofóbii v Európskej únii. Po druhé, európske inštitúcie by mali e, oznámiť e, Európske desaťročie ľudí afrického pôvodu a zúčastní sa na nadchádzajúcej konferencii v Ženeve v novembri tohto roka. Po tretie, Európska komisia by mala menovať koordinátora, ktorý mal špecifické kompetencie v oblasti boja proti afrofóbii, antisemi, rovnako ako to existuje v prípade antisemitizmu a islamofóbie. A po štvrté, Európska komisia by mala schváliť európsky rámec, ktorý vyzve členské štáty, aby schválili akčné plány a e, zbierali údaje ohľadom sebe určenia a taktiež by som chcela zdôrazniť, že je dôležité bojovať spoločne proti všetkým formám rasizmu, spoločne s antisemitizmom, anti, anticiganizmom a, a islamofóbií. Pretože všetky formy rasizmu sú dôležité a znepokojivé pre všetkých, aj treba ich všetky riešiť. Ale hlavný rozdiel je ten, že v prípade e, ľudí afrického pôvodu, to nie je tak ako v prípade ostatných, že e, ich problémy sú historicky uznané. A čo sa týka e, pravicových protestov v, e, Amer- v USA, tie komisia rýchlo odsúdila aby by, a urobila dobre, ale radi by sme boli, keby ste odsúdili aj rasizmus v Európe, pretože aj v Európe prebehli prípady, kedy černosi boli znasilnení policiou, zabité na ulici, alebo boli verbálne alebo fyzicky napadnutí. Možno to nie je až e, taká dlhá história rasového násilia ako v USA, ale naďalej e, si myslím, že to znepokojivé. No a v Európe popieranie rasizmu je oveľa e, silnejšie než v USA. Ďakujem. Ďakujem, Karen, za túto skvelú prezentáciu. Taktiež sme si vypočuli vaše návrhy na záver vašej prezentácie, ktoré sú veľmi dôležité a bohužiaľ máme tlmočenie len do 12.40. Toto je trochu kontrastov skvelou vašou prezentáciou, ale ďakujem tlmočníkom za prácu, ktorú odvádzajú, za trpezlivosť, takže prosím, dajte nám čas do 12.40, hovorí pán predseda. Máme tu pár kolegov, ktorí by sa radi prihlásili vyjadrili k vašej skvelej prezentácii, takže malým Bjorka Kopová, prosím. Ďakujem, aby som chcela poďakovať pani Taylor aj ENA za to, že nám prišli predstaviť svoju prácu v rámci boja proti afrofóbii. Ja som mala tu čas sami pracovať a musím povedať, že úroveň hrozieb a nenávisti, ktorú, ktorej som musela čeliť, keď sme zorganizovali udalosti alebo akcie v súvislosti s Afrofóbiou, či už v Astrid Lindgren alebo v Holandsku, tak skutočne to bolo hrozné. Ja som musela eh, zavolať ochranku parlamentu, aby eh, strážili miestnosť, ktorej sme to organizovali. Takže je dôležité, aby my ako Európsky parlament sme vykonali ďalšie kroky. A vy ste to povedali tak, e, že ste vysvetli, prečo je afrofóbia špecifická. Samozrejme, musíme pochopiť e, našu históriu. Taktiež to robíme v prípade islamofóbie, antisemitizmu, anticiganizmu. A taktiež je treba rovnako postupovať aj v prípade afrofóbie, takže ďakujeme za to, že vedete tento boj. Máme koloniálnu minulosť, musíme to uznať, je tu obchod s otrokmi, o tom je treba vedieť viac. Až sa týka formulácie azylových migračných politík, tak to je taktiež dôležitý aspekt. Bolo to dobre zdokumentované, ako ste to uviedli, diskriminácia v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, bývania. Ale myslím si, že máme určité teraz znalosti o okolnostiach, takže nezačíname úplne od nuly. Vaša sieť má tak intuitú expertízu. No a my za lavicu sme vždy boli za to, aby sa postupovalo, aby sa vytvorilo aj e, specifické uznesenie výboru LIBE. No ale čo je pozitívne, že je dôležité povedať, e, že to nie je nejaký racionálny strach, je to diskriminácia, je to nenávisť rasistické násilie. Takže určite to môžeme zastaviť a máte našu podporu a budeme naďalej spolupracovať. Ďakujem. Ďakujem, Sera Lepos. Ďakujem. Pred, ešte pred rokom 2000, ďaleko v minulosti, si Claude posteval konferenciu a kongresmen Hastings bol taktiež pozvaný. Bolo tam bol to taktiež konferencia ohľadom Afričanov, ale zároveň prebehla konferencia o Rómoch a ja podporujem mm, kroky v tejto oblasti a ja myslím si, že ENA e, skutočne e, odvádza dobrú prácu, čo sa týka boja proti diskriminácii, proti rasizmus, rasizmu, ale musíme pochopiť, čo je to rasizmus, ako funguje a kto koho sa to týka. A ja podporujem to, čo ste povedali. A rada by sa podielala skúsenosti, čo sa týka otázky Rómov. Ako viete, tak máme e, rámec pre stratégiu integrácie Rómov. Myslím si, že komisia musí takýto istý rámec vytvoriť pre afroeurópanov. No myslím si, že potrebujeme príslušný mandát pre FRA. To je taktiež zásadné. No a určite by by malo zorganizovať na túto tému aj vypočutie. No a potom uvidíme, aký bude výsledok. A na základe neho by sme mohli potom ďalej tlačiť na komisiu, aby podnikla konkrétne kroky v tejto oblasti. Taktiež si myslím, alebo neviem, ale chcem to len povedať, že myslím si, že Koordinátor, to nie je dobrý nápad. Koordinátor je len jeden človek. Je treba vytvoriť e, celé oddelenie komisie, napríklad ako máme oddelenie komisie pred Rómov. Toto oddelenie by úzko spolupracovalo s občanskou spoločnosťou, s mimovládnymi organizáciami. A tam oni sa o to postarajú na všetkých úrovniach, na politické až po tie nižšie. Takže Takto by to malo vyzerať a myslím si, že by ste mali byť ambicioznejší. Chcete, chcete viac. Ďakujem. A myslím, že ste hovorili o vašej prezentácii o Cecil Kienge, takže ju poznáte, ale viete, ako pracovať za v parlamente za Taliansko, takže Cecil dostala slovo. Ďakujem, Claude. Ďakujem aj našej spravodajkyni, pretože veľmi silne, jasne, presne prispela e, v tejto oblasti poprvej, poprvýkrát diskutujeme o afrofóbii v našom výbore. E, je to málo známy fenomén, ale e, je veľmi rozšírený. Veľa ľudí s tmavou pokožkou okúšal tento fenomén na vlastnej koži každý deň a je tu dôležitá e, zodpovednosť, treba poukazovať na tento fenomén, e, zviditeľňovať ho, upriamovať naň pozornosť a je dôležité byť si vedomý toho, čo sa deje. E, formy diskriminácie, ku ktorým dochádza, ako už povedala spravodajkyňa, e, tie sú naozaj rozmanité. Etnický, etnické profilovanie, diskriminácia v, prác, v práci, e, nenávisné prejavy. Máme k dispozícii veľmi presné údaje v tejto súvislosti vďaka vynikajúcej práci mnohých E, teroristické epizódy sú často spájané s e, ľuďmi afrického pôvodu. Diskrimináciu podporuje aj šírenie stereotypov Takže e, máme tu aj hrozbu pre bezpečnosť, pre kultúru krajiny a toto všetko sú stereotypy, ktoré sa e, šíria a nie sú spojené so žiadnou sankciou. E, napríklad posledný prípad v Taliansku v obehu je e, e, manifest fašizmu a to je viac než len provokácia, je to naozaj napadanie k násiliu na obrázku je biela e, e, žena. Ide teda o e, politickú stranu, ktorú znásilňuje Černoch a popis tam je ochraňujú pred novými invazormi. Mohla by to byť tvoja matka, tvoja dcéra, tvoja sestra, toto je naozaj fašizmus, takýto mani- manifest je v obehu a nejako sa nepostihuje. Ja si myslím, že by sme mali začať konať eh, OSN. Eh, eh, toto obdobie vyhlásili za vlastne obdobie, ktoré je venované z Afriky. Je to spojené s viacerými teda kampaňami aj v oblasti rozvoja. Na záver by som chcela povedať, že rada žiada, aby e, sa prijali opatrenia proti afrofóbii, ale ja očakávam, že parlament počnú s našim e, výborom e, zohľadní požiadavky, ktoré zazneli a mm, obzvlášť, že toto bude len úplný začiatok cesty, ktorá nás povedie k uzneseniu, že zohľadníme aj príspevky kolegov, ktorí sa viedli predo mňa a ja im týmto za to ďakujem. Um, Ďakujeme, Cecil, za prácu, ktorú odvádzaš v tejto oblasti. Ďakujem. Ešte len na záver chcem dodať, ja viem, že ste museli pokryť celé storočia v vašej prezentácie. Chcem povedať len dve veci. Antidiskriminácia sa týka aj výboru pre zamestnanosť tak ďalej, ale hlavne celá sa týka nás a je to jedna z našich hlavných priorít. A pre nás je to otázka, ako podniknúť nadväzné kroky. Je to veľmi dôležitá vec. Rovnako ako iné otázky, napríklad ako návraty a tak ďalej. Ale musíme otázku diskriminácie riešiť Takže čo si myslíš, alebo čo si myslíte, ako by tento výbor mohol urobiť viac v tejto oblasti? Po druhé, čo sa týka zastupcu v, eh, medzi našimi zamestnancami, tak to nie je žiadny Európan afrického alebo karibského pôvodu. Takže diskriminácia skutočne je veľmi rozšírená No a je treba spustiť riadnu kampaň, pretože zatiaľ sa situácia skôr zhoršuje, nie zlepšuje. Máme tu máme napríklad smernicu o rasovej e, rovnosti a tá je absolútne neimplementovaná. Ja si myslím, že by sme mali skutočne spustiť kampaň, zaručiť implementáciu tejto smernice. Všetci sme na vašej strane. Alebo všetci tí, čo tu sedíme, tí sme všetci na vašej strane ale potrebujeme túto kampaň opäť spustiť. Ďakujem kolegom, ktorí tu zostali. Ďakujem, Juan, že ešte neodchádzaš. Takže len krátke zhrnutie. Súhlasíme s tým, čo ste povedali, ale určite by sme mali obnoviť našu kampaň. Ďakujeme za, vaše, za vašu prezentáciu, ale ešte prosím na záver zhrnutie. Ďakujem a veľmi súhlasím so všetkými pripomienkami. Možno nie vo všetkými, ale ešte sa k tomu môžeme vrátiť, poč, počínajúc etnickými a menšinami a interkultúrnemu otváraniu sa inštitúcií. Mohlo by to vzísť z tohto výboru i naše, z našeho príspevku z iných Pozrieme sa na Nemecko, kde je viacero opatrení na zabezpečenie diverzity a medzikultúrneho otvárania. To by bol taký príklad. Druhá otázka potom. Verím, že ten, ktorý to má na starosti tu v parlamente, by mohol byť i tým, kto vytvára prepájanie so, s občianskou spoločnosťou. Verím, že je to dôležité mať jednu osobu, na ktorú sa obracia, obraciame, pretože teraz to boli viacerí poslanci. Bol to naozaj dlhá cesta, nikto naozaj nebol zodpovedný na to, aby afrofóbia bola mimo programu, takže si myslím, že Ďakujeme ti aj Cecil, že si vyzdvihla to, čo sa deje v Taliansku. V Nemecku je porovnateľná kampaň teraz pri voľbách 24., kde máme čier, čierneho poslanca, ktorý sa uchádza opozíciu e, v parlamente. Útoky sú porovnateľné a nechutné, tak ako v Taliansku. Ja by som odpovedal, že tento výbor EP by sa pozornejšie pozreli, čo sa deje v národných štátoch. Pretože títo ľudia sa cítia osamelí, necítia podporu národných štátov ani týchto inštitúcií, takže monitorovanie z vašej strany by tiež pomohlo. Zabudla som snad na niečo. So zvyškom som súhlasila, takže to je všetko. Myslím si, že je to veľmi zložité ale sú to veľmi i rozhodujúce a dôležité veci. Preto je to na našom programe. Ďakujem vám, kolegovia, ktorí ste toľko zostali. Určite budeme túto prácu. Ďakujem vám za výskum v tejto oblasti. Ďakujem vám teda za trpezlivosť. Osobitne sme si všimli vaše záverečné body. Follow-up, ktorý vlastne je zaujímavý pre koordinátorov. Vaš, vaša prezentácia, prejav, posunieme ju všetkým. Ďakujem vám, kolegovia. Vidíme sa popoludní.